Ladies, gentlemen. Vážené dámy a páni, milí kolegovia, mali by sme predsa len začať. Už aj tak meškáme 10 minút. Takže dovolte, aby som začal toto vypočutie o obchodnej dohode medzi Európou a Kolumbiou. Budeme tu mať aj komisára pre obchod Karla de Chuchta, ktorý sa k nám pridá o niekoľko minút. Ako viete, táto dohoda vznikla v marci 2011. A teraz je rozhodnutie no, podpis je teraz pred radou. Dokument mal byť podpísaný v apríli 2011 a potom Európsky parlament bude vyjadrovať svoj súhlas, ktorý treba pred ratifikáciou eh, dohôd medzi EÚ a tretimi stranami podľa Lisabonskej zmluvy. Predpokladáme, že ukončíme celý postup do jesene tohto roku. Toto vypočutie začína náš postup v Európskom parlamente. Chcel by som srdečne privítať všetkých našich hostí a rečníkov a predovšetkým viceprezidenta Kolumbie a Peru, ktorí sú tu dnes. Dovolte, aby som predstavil našich expertov. Prvý z nich bude Adrian van den Hoven, ktorý je riaditeľom oddelenia medzinárodných vzťahov z Business Europe, čo je vlastne orgán predstavujúci a zastupujúci európske obchodné organizácie na celom svete. Adrian, vítajte ešte raz. Eduardo Esteves, ktorý je poradcom Konfederácie odborov Amerike potom tu máme koordinátora zodpovedného za slobodu a kolektívne vyjednávanie Medzinárodnej organizácie práce. No a nakoniec Karel de Chucht, ktorý je komisárom pre obchod. A takisto vítam viceprezidenta Achelino Derchalna z Kombie a viceprezidenta Marisoy z Peru. Stretnutie sa uskutoční podľa nasledujúcich pravidiel. Vzhľadom na veľmi obmedzený čas na toto vypočutie, ako vždy, sa navrhuje, aby všetky vystúpenia boli obmedzené na e, dve, tri minúty, všetky vystúpenia tých, ktorí tu sedia v publiku. Chceme totiž to vypočuť predovšetkým odborníkov. Vysmem poslancov, aby vyjadrili svoj záujem a prihlásiť sa o slovo čo najskôr, tak aby som mohol rozdeliť čas, ktorý je dispozícii. Takže začnem panelistami a teraz z nich dostanú po 7 minút. A upozorním ich vždy, keď sa budú blížiť ku koncu svojho vymedzeného času. To znamená, že po 6 minútach im poviem, že ešte majú jednu minútu. To sa týka pána Ventenhovena, Esteveza a Horasia. Komisár de Chuch tu zavrie prvé kolo a on bude mať 10 minút. Tak teda začneme. Takže teraz dávam slovo Adriane van der Ďakujem. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Uh, ďakujem veľmi pekne. A pán predseda, uh, ďakujem uh, vážení členovia tohto výboru. Je mi veľkým potešením byť tu, aby som vyjadril veľkú podporu tejto dohodám o voľnom chode, myslíme si, že je veľmi dôležité, aby Európska únia e, pokračovala vo svojom partnerstve s Kolumbiou a Peru. Ale vyváženie, tak aby sa zohľadnili e, konkrétne obavy a aby sme postupovali dopredu pragmaticky a zobrali do úvahy aj podmienky v jednotlivých e, krajinách. Začnem tým, že poviem, prečo si myslíme, že je dôležité pre európsky obchod, aby uzavrali takúto dohodu o voľnom obchode s týmito dvoma krajinami. V prvom rade si myslím, že každý vie, že na týchto trhoch e, čelíme silnej konkurencii USA, azijských krajín a preto takáto dohoda dáva európskemu obchodu možnosť rozvíjať e, viac ťahov v tomto regióne. A zdôrazním, že toto je dôležité, pretože vidíme, že v Kolumbii a v Peru máme e, vysoký rast, takisto tam vidíme e, veľký rozvoj treba e, investovať do e, kľúčových odvetví, kde je e, Európa silná, predovšetkým teda do energetiky. A myslím si, že európske firmy aj prispievajú k rozvoju energetiky v týchto krajinách. A takisto vidíme určité investície aj v oblasti infraštruktúry. Európske spoločnosti budú veľmi vhodné práve v takýchto projektoch. Nejde tu len o investície, ale aj o tradičný obchod a tu môžeme naozaj poďakovať vyjednávačom za ich úsilie eh, v tej priemyselnej stránke tejto dohody. Myslím si, že to je veľmi pozitívne pre Európsku úniu. Chcel by som zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré sú dôležité z priemyselného e, pohľadu. Poprvé je to nariadenie alebo predpisy pre biopalivá v Kolumbii a e, nevyhnutnosť konzultovať s európskymi výrobcami automobilov, ktoré normy e, sa budú uplatňovať, pretože naše automobilové spoločnosti sa budú musieť prispôsobiť týmto normám. Potom druhý bod, na ktorý by som chcel upozorniť, e, sa týka textilného priemyslu, je veľmi dôležité, aby sa dodržiavali pravidlá e, sledovania pôvodu my podporujeme síce voľný obchod s Kolumbiou Peru, ale nepodporujeme, aby iné štáty eh, z Južnej Ameriky sa zúčastňovali tejto dohody prostredníctvom Kolumbie a Peru. Potom, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, tam je tiež eh, pozitívna dynamika vývoja. Eh, chcel by som spomenúť iba víno a alkohol. Toto je naozaj dôležitá dohoda práve pre oblasť alkoholu a vína a podporujeme vývoz z Európskej únie práve týchto výrobkov. No a pokiaľ ide o služby, uvedomujeme si, že tu je veľká konkurencia USA a preto si ceníme úsilie, ktoré Kolumbia, Peru a Európska komisia vložili do týchto rokovaní. takýmto spôsobom priťahneme o mnoho viac investícií do tohto regiónu, ktoré sú mimoriadne dôležité pre rozvoj. Hovoril som teda trošku o záujmoch európskeho priemyslu a teraz možno poviem niečo o citlivých otázkach, ako sú práva pracujúcich a ďalšie aspekty. Business Europe podporuje dodržiavanie záväzkov eh, Medzinárodnej organizácie práce ako aj iných eh, dohôd a zmluv, ktoré podpísali európske štáty Kolumbia a Peru. Ak ste schválili tieto dohody, tak by ste ich mali ratifikovať a implementovať. Takisto eh, podporujeme kapitoly o trvalo udržateľnom raste, predovšetkým v súvislosti s Kolumbiou a Peru. A sme ochotní uh, spolupracovať aj s ďalšími partnermi, ako sú odbory, organizácie občianskej spoločnosti, tak aby sme sa navzájom podporovali. Musím povedať, že máme veľmi málo skúseností s touto kapitolou o trvaudržateľnom udržateľnom raste, pretože je nová, ale mali by sme zrejme urýchliť uplatnenie tejto kapitoly v súvislosti s pracovným právom, životným prostredím a tak ďalej. Potom sú tu opatrenia, ktoré treba urobiť e, v súvislosti s obchodom, e, pretože e, niektoré prvky trvalej udržateľnosti sa zatiaľ neuplatňujú a bolo by dobré, keby e, Európska únia e, konzultovala odborové zväzy a zamestnávateľov v Kolumbii a Peru skôr ako urobí nejaké opatrenia. My cítime ako zamestnávateľská organizácia že treba konzultovať odbory a zamestnávateľov skôr ako uskutočníme akékoľvek aktivity v tomto poli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Adrian. Pokiaľ ide o čas, Zostali ste v limite. A teraz dávam slovo pánovi Eduardovi Estevezovi, ktorý je poradcom Konfederácie odborových zväzov Amerik. Opäť máte um, 7 minút. ďakujem veľmi pekne, pán predseda a ďakujem e, obidvom viceprezidentom, ktorí sú tu a všetkým, ktorí sú za týmto stolom. Sme naozaj veľmi šťastní, že ste zorganizovali toto stretnutie a pozvali nás sem. E, chcel by som stručne vyjadriť stanovisko TUCA. Odkedy začali tieto rokovania odborové zväzy v obidvoch regiónoch, sledovali pozorne, aké kroky sa urobili pri budovaní nových vzťahov medzi našimi štátmi. V priebehu posledných desiatich rokov a napriek politickým rokovaniam máme pocit, že došlo iba k veľmi malému pokroku smerom k vyváženému vývoju Mm, takisto by sme e, mali e, rozšíriť túto spoluprácu tak, aby zahrňala aj e, práva pracujúcich, sociálne podmienky, imigráciu a ďalšie aspekty. Keď hovoríme o obchode, sú tu samozrejme tradičné aspekty obchodu, ale aj liberalizácia služieb v roku 2010 Európska konfederácia odborových zväzov a príslušná Medzinárodná federácia predložila odvolanie. Išiel som strašne rýchlo, priznávam sa, pán predseda, takže budem musieť trošku spomaliť, pretože, ako sa rečník priznal, hovoril veľmi rýchlo roku 2010 e, ďalšie organizácie predložili odvolanie na madridskom samite, kde sme hovorili o tom, aby sa nepodpísala dohoda medzi EÚ a Kolumbiou a Peru, pretože to boli iba e, dohody o voľnom obchode medzi týmito krajinami, ale v Kolumbii naďalej sa e, páchajú zločiny a násilie je tam veľmi rozšírené a týmito dohodami sa toto e, násilie nejako neznižuje. E, mali by sme opäť e, spustiť rozhovory o rozvoji na trvalo održvateľnej báze. Potrebujeme podporovať dôstojné pracovné miesta, ktoré budú zvyšovať kvalitu života obyvateľov e, Kolumbie a Peru. Ale v dohode sa tu nehovorí o ničom takom. V týchto krajinách dochádza ku akumulácii bohatstva e, bohatých a e, táto dohoda dáva väčšiu moc nadnárodným spoločnosťam. Spolu s ETUC sa domnievame, že sila nadnárodnej spoločnosti by mala byť obmedzovaná do určitej miery a táto dohoda hovorí predovšetkým o obchodných vzťahoch medzi Európou a Kolumbiou a Peru, ale treba viesť aj formálny dialog o iných otázkach, nielen o voľnom obchode. Videli sme v rokovaniach rôzne asymetrie. Spolupráca pomáha e, podporovať rozvoj, ale táto dohoda sa naozaj zamerala iba na aspekty e, voľného obchodu a iba zľahka sa dotkla aj iných otázok bilaterálne. Chceli by sme zdôrazniť, že táto dohada e, nerieši otázku násilia proti odbarovým zväzom, predovšetkým v e, Kolumbii, keď e, Manuel de Santos bol prezidentom odbarové zväzy a zamestnávateľia urobili určitý pokrok, napríklad E, došlo aj k právnej úprave e, trestania, obmedzovania práv odborových zväzov a dohodli sme sa na mnohých veciach medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Napriek tomu je tu ešte veľmi veľa nedoriešených vecí. Násilie voči pracovníkom odborových zväzov je stále bežné v Kolumbii. Vláda musí urobiť niečo, pretože tieto e, zločiny nie sú potrestané. Odborové zväzy sú najzraniteľšie a najcitlivejšie voči násiliu e, v Kolumbii. Ale zatiaľ sa ešte na to nikto dôkladne nepozreli. nepozrel. Keby ste sa na to pozreli, tak by ste e, zistili, či sa situácia zmenila alebo nie. E, nie je tu dostatočná vyjednávacia e, právomoc pri kolektívnom vyjednávaní. Takmer nič sa neurobilo na ochranu odborových zväzov, takže v podstate sa situácia až tak nezmenila. Potom sú tu klimatické zmeny, o tých sa hovorí na celosvetovej báze. A tu v tejto krajine dochádza k extenzívnemu využívaniu pôdy a vody a to vedie k zhoršovaniu životného prostredia. A podporovali sa nesprávne riešenia. Čo vidiecké obyvateľstvo, čo odlesňovanie e, v krajine. Kolumbia aj Peru dodávajú e, obrovské množstvo surovín e, do Európskej únie. A aj tu by mala byť určitá účasť, aby sa vyriešila táto situácia, ale vláda to nepovažovala za potrebné. Odborové zväzy by už dlho na poplach, ale nejaké odpovede zatiaľ ešte nedostali. Dochádza tu k porušovaniu eh, ľudských práv, pracovných práv, environmentálnych práv. Ale Európska únia si môže sama eh, vykladať, ako chce, čo je eh, vážne porušenie práv odborových zväzov alebo obyvateľov krajine. E, sú tu rôzni hráči, ako je občianská spoločnosť, mimovládne organizácie, s ktorými sa dá spolupracovať. Na základe tých argumentov, ktoré sa už e, ozvali, môžeme žiadať iba, aby sa neratifikovala táto zmluva. E, keď však väčšina bude za túto zmluvu, tak budeme mať zmiešané pocity z tejto zmluvy. Obchodné dohody E, môžu byť schválené aj bez schválenia parlamentu v Peru, pretože niečo také v Peru e, netreba. A pretože tam sa až tak neberú vážne otázky týkajúce sa pracovného práva a životného prostredia. Takže toto bolo naše stanovisko a urýchlil som to, pretože som vedel, že uh, veľa času už nemáme, už je za 5.12. Áno, každý už má pomaly za 5.12. Uh, e, dal som vám 1,5 minúty viac času, než uh, ste pôvodne mali dostať. A teraz uh, ideme ďalej a dáme slovo pánovi Horasiovi Guidovi z Medzinárodnej organizácie práce a zastupuje tu pani Klopatru Dombie Here, riaditeľku oddelenia medzinárodných e, noriem pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce. Kde sa nachádza? Nech sa páči, máte 7 minút. Signor presidente de la comisión. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, ktorí sú tu prítomní, ďakujem pekne za vaše pozvanie. Sme svedkami ehm, rastúceho významu e, ceny práce, ktoré sa dostávajú do bilaterálnych dohôd počas ostatných 20 e, rokov. Je to snaha o zabezpečiť medzinárodné e, normy ILO Samozrejme, nám neprináleží sa vyjadrovať e, k tomu, či treba alebo nie podpisovať bilaterálne dohody o obchode s tým, ktorým štátom, lebo e, to e, je vec, ktorá je predmetom zvrchované právomoci, ale mm, sa stotožníme sa snahou zabezpečiť plnenie štandardov ILO a z toho vyplýva aj vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce, pokiaľ ide o sociálnu spravodlivosť z roku 2008 to nám umožňuje poskytnúť pomoc e, pre tých členov, ktorí chcú podporovať strategické cieľe Medzinárodnej organizácie práce v rámci medzinárodných alebo bilaterálnych dohôd, pokiaľ to zodpoveda našim e, e, záväzkom pri vyjednávaní podmienok, členské štáty môžu využiť monitorovací orgán MOP našich odborníkov, e, správy výborov, ktoré, e, ad hoc, ktoré sa vytvárajú podľa článkov 24-28 našich stanov a na základe odporúčania správnej rady e, môžeme potom zabezpečiť súlad podpisovaných dohôd s prietou legislatívou Pokiaľ ide o signatárske štáty dohod, dohôd e, o, o, e, o voľnom obchode, je dôležité využívať e, odporúčanie monitorovacích orgánov. Totiž častokrát dostávame opakujúce sa stiažnosti pri uplatňovaní základných dohôd na strane Kolumbie a Peru. Chcel by som spomenúť hlavné veci, e, ktoré sa spomínajú medzi prekážkami e, pri využívaní práv na kolektívne vyjednovanie v Kolumbii. E, sú podpísané všetky základné dohody MOP a monitorovací orgán pri hodnotení obchodných dohôd spomína násilnícke činy voči aktivistom odborov a beztresnosť páchateľov. Častokrát sa spochybňujú určité právne ustanovenie eh, medzi eh, eh, správami monitorovacieho orgánu počas ostatných desiatich rokov sa vyskytovali určité závažné stiažnosti, ktoré sa potom eh, vyriešili na základe konzultácií s odbormi. Eh, v eh, otázke násilnických činov zameraných proti aktivistom. V 90. rokoch hm, bolo zbytých vyše 225 aktivistov. Monitorovací orgán a viaceré ďalšie štruktúry e, urobili maximum, aby sa e, snížil počet takýchto zabití a e, naozaj ten poklesol na 48 do polovice roku 2011. I keď odbory v Kolumbii spomínajú iné vyššie čísla, je tu problém bezstretnosti páchateľov, týchto trestných e, činov od, rok, od 90. rokov. Vtedy e, súdy nevyniesli žiadny e, obvinujúci rozsudok. Počas troch rokov výbor expertov sledoval počet prostred, objem prostriedkov určených na vyšetrovanie týchto prípadov a porovnaní s predchádzajúcim obdobím E, došlo predsa len k určitým e, súdnym rozhodnutiam e, v prípade zabitia odborárov bolo vyše 88 rozsudkov vynesených. Veľký počet páchateľov sa dostal za mreže. Podľa odborníkov toto je vývoj správnym smerom Počet e, vražd, ako som povedal, e, prudko sa znížil, ale budeme robiť maximum na to, aby sme potlačili takéto prejavy trestnej činnosti, ktoré sa páchajú od 90. rokov. Chceli by sme dosiahnuť plného vyšetrenia týchto trestných činov v Peru. E, sa ratifikovali všetky základné dohody. Pokiaľ ide o uplatnenie mm, mm, do, e, dohodu 87, e, ktorá upravuje slobodu činnosti e, odborov, právo na štrajk. Prednedávnom sa schválil Všeobecný zákon o kolektívnom vyjednávaní. A máme určité informácie ohľadom tejto iniciatívy. Predpokladáme, že návrhy e, e, sa príjmu v súlade e, s schválenými dohodami odborníci tvrdia, že je potrebné zabezpečovať plnenie predtým prijatie legislatívy. Treba taktiež e, braniť diskriminácii e, odborov e, v, v súkromnom a verejnom sektore. Pán predseda, všetky odporúčania vám poskytnem k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, ako zdám slovo pánovi komisárovi Deguktovi, chcel by som spomenúť všetky títo oznámenia sú k dispozícii výborom, eh, členom, prepačte, výboru INTE. Vážený pán komisár, vítam vás opätovne. Eh, toto eh, miesto, tento výbor dobre poznáte, máte k dispozícii 10 minút. Ďakujem, pán predseda. Vážená dáma, vážené dámy, dámy a páni, stení poslanci, som vďačný za možnosť diskutovať s vami o obchodných dohodách, ktoré sme dohodli s Kolumbiou a Peru. E, tieto dohody e, sú významné pre všetky e, tri strany a prispievajú nielen k posilneniu obchodných vzťahov pre Kolumbiu a Peru. Tieto dohody zjednodušia napredovanie smerom k širšej prosperite a pre Európu je to ďalší krok smerom zabezpečiť prínosy liberalizácie Obchod je nástroj, ktorý používame, aby sme sa dostali z ekonomických ťažkostí a táto dohoda nie je žiadnou výnimkou. Najprv spomeniem e, ekonomické dôsledky týchto dohôd. Potom, ako začnú plne platiť, môžeme očakávať značné prínosy z hľadiska hospodárskeho rastu a zamestnanosti, a to nie len v Európe. Očakávame, že tieto dohody asi o 1% e, zvýšia tempo e, rastu HDP v partnerských krajinách a 1 miliarda eur sa ročne ušetrí všetkými stranami iba na strane colných tarív. Je to veľmi sľubné. A okrem toho 100% odbúra colné e, poplatky v prípade priemyselných tovarov a takéto tarify sa odstrania a Kolumbia a Peru e, koncom 10-ročného prechodného obdobia tiež e, odstrania takéto e, prekážky. To ušetrí našim vývozom asi 280 e, miliónov e, eur ročne. To znamená 60 miliónov v prípade textílií, 30 miliónov automobilov priemysel, 10 miliónov alkoholické nápoje a 18 miliónov v prípade spoločnosti, ktoré dodávajú telekomunikačné zariadenie. Sú tam aj ďalšie príležitosti pre rozvoj. Nezávislé štúdie naznačujú, že to posilní HDP Kolumbie o 3,1% a v Peru 0,7% tarifné úspory budú predstavovať 110 miliónov e, potom, ako táto dohoda začne plne platiť. Okrem toho, e, budú to aj menej e, hmatateľné, ale menej dôležité účinky. Vznik nových investičných obchodných príležitostí možnosť posilenia transferu technológie a know-how a inkluzívny hospodársky e, e, rozvoj, e, odstranenie chudoby, väčšia súdržnosť. Voľný obchod musí byť spravodlivý a preto táto dohoda obsahuje záväzky, že všetky strany budú používať rovnaké pravidla v prípade verejného obstarávania hospodárskej súťaže a práv duševného vlastníctva, transparentnosti. Táto dohoda prináša e, kombináciu systémových účinkov, prís, možnosti e, prístupu na nové trhy a spoločné pravidlá spolu. To by malo posilniť hospodárske partnerstvo medzi našimi regiónmi. Toto partnerstvo dokáže sa postaviť e, z očí voči prípadným výzvom 21. storočia. Avšak táto dohoda nie je iba o podnikaní, pretože podnikanie ovplyvňuje spoločnosť a musíme sa starať aj o spoločnosť. Viem, že z časti diskusie, e, naša diskusia sa týka úlohy obchodnej politiky únie a ako vyjadruje e, kľúčové princípy e, našej vonkajšej politickej aktivity, vrátanie podpory demokracie, právneho štátu. Chcel by som zopakovať to, čo som sústavne tvrdil počas rokovania s Kolumbiou a Peru. Táto dohoda bude podporovať sociálne súdržný hospodársky rast Kolumbie a Peru, čo má kľúčový význam z hľadiska posilnenia demokratických inštitúcií, e, slobod jednotlivca a právneho štátu. Okrem toho, všetky strany e, sa zaviazali, že budú e, podporovať demokratický systém riadenia a trvalo udržateľný rozvoj. Bolo by chybou, keby sme nevyužili možnosť uzavrieť túto dohodu. Máme možnosť podporiť transformáciu Kolumbie Eh, od eh, eh, dejín plných konfliktov, násilie k budúcnosti, ktorá je pokojná a má príležitosti. Som si vedomý, že sú že je tu znepokojenie ohľadom ochrany práv odborov. Vieme, že práve preto niektorí nie sú pripravení podporiť túto dohodu. Ja s vami súhlasím v tom, že treba podporovať a chrániť ľudské práva, a vrátanie práv odborárov. Som presvedčený, že vláda prezidenta Santosa je tiež odhodlaná to hovoriť. Aj viceprezident Karzon vám o tom povie viac. Nemám ani najmenšiu pochybnosť o tom, že táto e, e, dohoda o obchode prostredníctvom svojich stimulov pozitívne ovplyvní e, občianskú spoločnosť Kolumbie, štruktúry riadenia a situáciu s ľudskými právami v celku vylepšenie situácie s ľudskými právami, a to nie len v Kolumbii, ale vo všetkých e, krajinách, ktoré prechádzajú ťažkostiami, vyžaduje, aby sme riešili základné príčiny násilia, medzi ktorými patrí chudoba a sociálna exklúzie. Najlepším nástrojom na riešenie týchto problémov je vytvorenie hospodárskeho rastu, ktorý je zároveň sociálne súdržný. A to znamená, že treba pokračovať e, v spolupracovnom čele rozvoje, vytvárať pracovné miesta a znižovať chudobu. A týmto priamo ovplyvní aj otázky mieru a spravodlivosti, ktoré sú nám tak blízke. Navyše, a ako e, viceprezident e, Trus a Carson to potvrdia, táto dohoda nie len má silné princípy, je stabilná aj z hľadiska právnych záväzkov Spoločne sme zabezpečili, že hodnoty, ktoré chceme podporovať, sú zakotvené v ustanoveniach, na ktorých sme sa dohodli. A chcel by som spomenúť e, najdôležitejšie. Poprvé, ustanovenia o ľudských právach plne e, riešia to, čo vás nepokojuje v prípade ľudských práv a práv e, barárov. Naše obchodné vzťahy s Kolumbiou a Peru budú podporovať náš základný cieľ, podporiť demokraciu, právny štát ľudské práva a medzinárodné právo. Článok 1 dohody a e, vyzdvihuje rešpekt pre e, demokratické princípy, ako sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a to je e, významný prvok celej dohody. To znamená, že v prípade, že vláda poruší tieto zásadné hodnoty, ostatné strany budú môcť jednostranne bez predchádzajúcej konzultácií odmietnúť e, vo výhodách tejto dohody. E, neviem, ako to dokážeme jednoznačnejšie vyjadriť. Uvedomujem si, že niektorí z vás máte výhrady, čo sa týka vnútorných postupov, ktoré by viedli k pozostaveniu pôsobnosti zmluv, ale môžem vás ubezpečiť, že veľmi vážne sa zhostím e, svojej zodpovednosti zabezpečiť plnenie týchto dohôd. Týka sa to týchto ustanovení alebo aj hospodárskych ustanovení. Komisia plne sa zhosti svojej úlohy. Keďže máme k dispozícii takéto nástroje, som presvedčený, že náš zásadný cieľ a síce konsolidácia podpory demokracie, právneho štátu a ľudských práv sa zabezpečí. Po druhé, táto dohoda podporuje sústavný rozvoj našich hospodárstiev tým, že zabezpečuje eh, práva pracujúcich a environmentálne práva a e, sme sa zavezali, že budeme zabezpečovať e, ochranu práce, životného prostredie a budeme účinne uplatňovať e, dohovory Medzinárodnej organizácie práce a hlavné medzinárodné dohovory ustanovenia trvalo udržateľnom rozvoji sú podporené mechanizmami riešenia sporov. Tento mechanizmus je možné spustiť, môže to spustiť e, ktorákoľvek strana aj proti želaniu ostatných stran. A e, nezávislí, nezávislí experti vyniesú svoj rozsudok, e, na základe ktorých je možné sa rozhodnúť o nápravných opatreniach. Okrem toho máme ešte mechanizmy dohľadu zo strany občianskej spoločnosti a vlády, vlády e, budú e, nutené e, zohľadňovať stanoviska spoločnosti, občianskej spoločnosti. A bude sa to týkať aj stretnutí medzi predstaviteľmi štátu a občianskej spoločnosti a všetky rozhodnutia štátu na základe odporúčania verejnej občianskej spoločnosti musí byť verejné som presvedčený, že táto dohoda je pomerne silná a e, zabezpečuje plnenie e, e, všetkých ustanovení, pokiaľ ide o ľudské práva. Pán predseda, máme schopnosť rýchlo uzavrieť túto dohodu do konca do leta. Musíme to schváliť na strane Rady Európskeho parlamentu a môžeme to urobiť čím skôr osobne. Dúfam, že to nadobudne účinnosť čím skôr. Je to kľúčový prvok našej stratégie pre Latinskú Ameriku. Podporuje to mm, demokratické rozvoje v Kolumbii a Peru a splňa to naše záväzky mm, v oblasti ľudských práv a životného prostredia. Som, prisvedč- eh, som pripravený spolupracovať s vami a ďakujem vám veľmi pekne. Let's move to our... Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, naši hostia e, z Kolumbie a Peru. Najprv vice prezidentka Angelina e, Kolán z Kolumbie. Máme medzi nás e, veľmi oficiálne zastúpenie týchto krajín. Pán Simon Gabilia, e, predseda dolnej komory Kolumbského kongresu, a máme e, e, zároveň e, vedúceho predstaviteľa liberálnej demokratickej strany. Ak budeme mať dostatok času, udelím im slovo, i keď to zatiaľ neprislúbujem. Takže vypočujeme si viceprezidenta Angelina Gorsana. 10 minút, nech sa páči. Señor presidente, yo quería hacerle muy respetuosamente una solicitud que como homenaje... Pán predseda, dovolte mi aby som vám aby som vzdal čest žene političky z Latinskej Ameriky, ktorá je tu medzi nami. To je pani Marisa Espinosa, Cruz. A na počet Argentiny, Brázel, Brazílie a ďalších krajín, kde sú ženy političke tak ja by som navrhovala, aby sme dali prednosť tejto vynikajúcej ministerskej predsedničke Marisa Espinosa Cruz, aby mala skôr slovo ako ja. Dobre, tak budem sa riadiť vašim návrhom a poprosíme pani viceprezidentku, aby sa ujala slova. Dovolte mi, aby som vám povedal, že tu Máme tiež eh, veľmi početnú peruánsku delegáciu. Máme tu Jose Luis Silva, minister pre obchod a cestovný ruch. Je tu Manuel Bulgar Vidal, takisto minister. Eduardo Brandes, Má na starosti e, medzinárodný obchod a turistiku a máme tu veľvyslanca Fernanda Rochasa, generálneho rediteľa pre e, hospodárske záležitosti ministerstva zahraničia. Vítam vás srdečne všetkých a teraz si vypočujeme e, e, viceprezidentku e, pani Espinoza z Peru. 10 minút, nech sa páči. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar... Ďakujem vám pekne, pán predseda. Ja, ak dovolíte, ak dovolíte, pozdravila by som najprv vás eh, ako predsedu výboru INTA v Európskom parlamente. A dovolte mi, aby som poďakovala pánovi kolegovi Garsonovi za jeho gesto džentlmenské a takisto eh, chcem poďakovať pánovi de Guchtovi, komisárovi Európskej komisie a ďakujem za všetko, čo urobil v tejto oblasti obchodu Ďakujem všetkým kolegom našej delegácii, kolegovi ministrovi pre životné prostredie a všetkým tým, ktorí pracovali na tomto. Ďakujem vám za to, že budú znova chrániť toto životné prostredie. Som veľmi rada, že sa môžeme zúčastniť tohto tohto vypočutia a chcela by som vyjadriť takisto dôležitosť, ktorú pre Peru táto dohoda má. Európska únia je pre nás všetkým veľmi dôležitým eh, obchodným partnerom. Nielen, že sme historicky viazaní celým radom historických vzťahov, ale tie, toto e, sa stále zosilňovalo. Sú tu, e, je tu, e, sú tu väzba na spoluprácu, je tu celá tá história posilňovania princípov, Napríklad Európska únia bola pozorovateľom počas volieb a vyslala pozorovateľov, ktorých skúmali uh, naše, uh, naše veci. Um, ono my sa snažíme bojovať proti chudobe, uplatňovať udržateľný rozvoj a zabezpečiť dôstojné podmienky na pracovných miestach a náplňať ciele rozvojového milénia. My sme si stanovili takisto veľmi dôležitý cieľ, aby to išlo ruka v ruka s hospodárským rastom um, nie len, že nám to umožňuje bojovať proti chudobe, ale umožňuje nám to aplikovať um, naše princípy, pretože naši malí producenti sa môžu čím ďalej tým viac podielať na našom hospodárskom raste. My sa snažíme vytvárať, vytvárať pre všetky rokovania, uh, dobré prostredie a dúfame, že sa to bude rozširovať do všetkých sektorov nášho života a že to platí nielen pre pobrežné oblasti Peru, ale aj pre horské oblasti alebo pre oblasti v amazonskom pralese alebo v Andách. Takže toto bol takisto prísľub prezidentskej kampane e, pred voľbami e, našom nášho prezidenta. Tam sa výrazným spôsobom podarilo vylepšiť sociálnu oblasť a venovať o 20 viac zdrojov na školstvo a ďalšiu sociálnu oblasť. My rozvíjame politiku tzv. druhej delegácie, čo znamená, že nie len, že chceme bojovať s chudobou, ale chceme, aby sa ľudia vymanili z chudoby a plne sa zapojili do procesu. Um, mnoho uh, peruánskych rodín, uh, teda chceme, aby mnoho peruánskych rodín uh, sa dostalo z tej um, chudoby, v ktorej momentálne sú a na, za týmto účelom chce peruánska vláda rozvíjať celý rad U, opatrení vo všetkých sektoroch pre peruánske obyvateľstvo. My sa chceme takisto zamerať na, pre všetkým na tých, ktorí našu pomoc najviac potrebuje. Čo sa týka obchodnej dohody, um, Ehm, ehm, tak e, toto je veľká príležitosť pre našich producentov a malých výrobcov pretože, a malých obchodníkov, pretože títo predstavujú asi 90 zo všetkých našich podnikov a takisto majú veľký podiel e, na obyvateľstve. Ja sama e, v rámci svojej funkcii viceprezidentky ale ako poslankyňa predtým som bola svetkom celého radu zlepšení, e, ku ktorým došlo v našej krajine. Vidíme, ako Francúzi, Italiani a Nemci otvárajú svoje dvere k spolupráci. Napríklad e, spoluprácu s producentmi kaká. Teda producent, ktorý má už určité skúsenosti, ktoré má isté technológie, ale pre všetkým, ktorý otvára dvere na medzinárodný trh, nie len, že sa môže vymaniť z chudoby, ale môže urobiť obrovský krok dopredu v rozvoji a aj pre našich susedov. Takže toto sú akcie, ktoré si stanovuje naša vláda. Vážené dámy, vážení páni, vláda prezidenta Tomalisa si stanovuje všetky tieto ciele plus ďalšie ciele v oblasti životného prostredia. A tu sa sústredíme pre všetkým na oblasť ťažobného priemyslu. V ťažobnej oblasti sa snažíme o mnohé investície a chceme, aby rešpektovali pre všetkým dva ciele. Za prvé je to otázka práv pracujúcich a za druhý, druhý faktor je eh, rešpektovanie životného prostredia Krajina, ktorá chce e, docieliť udržateľný e, rozvoj, nedosiahne svoje ciele, pokiaľ nechráni svoje životné prostredie. A e, tu chceme chrániť, pardon, to je, to je veľká výzva, tu chceme meniť produčné postupy, chceme postupovať podľa medzinárodných dohôd týkajúcich sa ochrany životného prostredia a ratifikovať tiež záväzok, aby sa ťažobný priemysel v našej krajine choval zodpovedne. Naša vláda sa snaží vytvoriť nový vzťah s ťažobnými podnikmi. Máme teraz nový zákon o výbere daní Um, ja by som chcela uh, zdôrazniť veľkú starosť, ktorú naša vláda má. Týka sa to v prvom rade respektovania a posilňovania ľudských práv. Ľudské práva považujeme za základný pilier práva vo všeobecnosti, eh, práva občanov a ľudské práva podľa našho názoru sú veľmi dôležité a ich dodržovanie svedčia tom, že tá, ktorá krajina je právnym štátom. Všetky tieto práva chceme e, rešpektovať aj v prípade, keď dochádza k zadržaniu teroristov, aj v tom prípade treba zabezpečiť dodržovanie ľudských práv takýchto páchateľov. v spolupráci s Radou pre ľudské práva OSN sme ratifikovali dohovor o ľudských právach a chceme povedať, že sme ratifikovali aj e, dohovory MOP. E, vláda e, nášho prezidenta chce rešpektovať a dôstojné pracovné podmienky. Ideme cestou dialogu, diskutujme, rokujme, rešpektujme slobodu združovania a rešpektujme pracovné práva a práva odborov, ktoré sú súčasťou zaručených práv a slobôd. A to je cesta, ktorou sme sa vydali. Dohoda, ktorú dnes e, preberame, e, sa predsa len odlišuje od predchádzajúcich dohôd. Je to obchodná dohoda, ktorá zároveň zahrňa aj demokratické práva a princípy. Sú tu určité záväzky a prajem si, aby ľudia vedeli, že podpisujeme dohodu, ktorá e, zakotvuje tieto demokratické princípy. Chceme konať transparentne a sme presvedčení, že táto dohoda bude e, náležitým spôsobom ratifikovaná v kongrese. Čo sa týka domorodého obyvateľstva, e, pôvodné indiánske obyvateľstvo, tak tu máme takisto princíp pred, tzv. predbežných konzultácií podľa e, dohody číslo 67 ILO. Tieto predpisy počítajú takisto so zohľadnením von, vidieckých obyvateľov, domorodcov. Takisto rokujeme so zástupcami tých časti tejto populácie. Toto všetko je stanovené v zákone. Predtým žiadny zákon neobsahoval povinnosť konzultovať tieto akcie s domorodým obyvateľstvom. Naše obyvateľstvo je informované o všetkých ustanoveniach, ktoré sa navrhuje a prípadne môže navrhnúť aj zmeny. Takisto mi dovolte povedať, že v našej krajine je otázka biologickej rozmanitosti mimoriadne dôležitá a preto sme ratifikovali aj záväzky e, v tejto oblasti a to sú záväzky, ktoré máme e, k našim obyvateľom, predovšetkým e, k našim domorodým skupinám obyvateľov. A záverom by som chcela zdôrazniť, akú veľkú dôlež- ako veľmi dôležitú úlohu má boj s narkoterorizmom. Vieme, že ešte stále sú tu nejaké pozostatky, ale my si stanovujeme veľmi veľký záväzok e, pri boji s terorizmom. My sme už e, niektorých predákov z narkoterorizmu um, mohli stíhať a toto je samozrejme cieľ, ktorý zdieľa Peru, Kolumbia aj Európska únia. My chceme zdôrazniť, že prebieha proces zmien, proces rozvoja, proces, v ktorom E, je u nás nová vláda, vláda, ktorá považuje človeka za e, takého, ktorý je základom nášho úsilia. Hovorí, hovoríme o tom, že e, Peru je krajina, ktorá je pre všetkých a ten hospodársky rast musí rešpektovať ľudské práva a udržateľný rozvoj, vážené páni, vážení pani poslanci, eh, pani poslankyne, to sú výzvy, pred ktorým sto, my stojíme a do nich vkladáme veľké nádeje. Ďakujem a teraz si vypočujeme viceprezidenta eh, pána Angelina Garsona z Kolumbie, ktorý má tiež 10 minút. Ďakujem. Vážený pán predseda, pani viceprezidentská Peru, pani Espinoza Cruz, vážení poslanci a zástupcovia Európskej komisie, Európskej občianskej spoločnosti a najrôznejších sektorov kolumbijskej a peronskej spoločnosti. V máji 2010 Kolumbia podpísala obchodnú dohodu medzi Kolumbiou a EÚ. a v parlamente sa tá dohoda potom ratifikovala takmer okamžite a dnes tu máme s jednotlivými orgánmi a inštitúciami Európskej únie Tu nejde vlastne o to, že by Európska únia robila Kolumbii láskavosť alebo Kolumbia mm, Európskej únie, ale ide o dohodu medzi rovnoprávnymi partnermi, medzi partnermi, ktorí sú na rovnakej úrovni a majú z toho ekonomický úžitok tak pre EÚ ako aj pre Kolumbiu. S priaznivými dopadmi a má to priaznivé dopady teda na zamestnanosť v Európe aj v Kolumbii. Keď sme sa rozhodovali, či podpíšeme túto dohodu, tak to bolo dané tiež tým, že pracujeme politicky na tom, aby sa z Kolumbie stala pokroková krajina máme do uzavreté dohody so všetkými latinskými krajinami a krajinami Karibiku a pred 8 dňami sme uzatvorili novú dohodu s Venezuelou. Takže táto dohoda z EU nie je jediná. Máme obchodnú dohodu s Kanadou a príjmame takisto všetky možné opatrenia na to, aby sme uh, dohodu z Peru začali realizovať. Um, obchodná dohoda so Švajčiarskom sa už realizuje a boli um, otvorené rokovania um, s Tureckom. Naša delegácia navštívila Čínu, Vietnam a Japonsko a aj tam sa snažila urobiť prvé kroky v rámci rokovaní o týchto dohodách. No a mm, ja som osobne navštívil Rusko. A išlo takisto o zrušenie vízovej povinnosti medzi našimi krajinami my sa v Latinskej Amerike všetci rozvíjame a usilujeme sa o ekonomický rast. A myslím si, že Európska únia ešte dôkladne nezaznamenala pokrok v Latinskej Amerike mm, tak v oblasti ľudských práv, ako aj v boji proti organizovanému zločinu, tu všade boli zaznamenané dôležité výsledky bez toho, aby bola narušená demokracie, ale, a to sa nevťahuje na Kolumbiu a Peru, ale na celú Latinskú Ameriku. Platí to pre vlády, parlamenty a pre všetky oblasti a, zamestnávateľov a zamestnancov. Takže Kolumbia myslíme si, je na dobrej ceste e, pokroku a v tejto súvislosti sa snažíme takisto znižovať mieru nezamestnanosti, snažíme sa posilňovať inštitúcie. Snažíme sa o stabilnú politiku Ehm, o zabezpečovanie a ochranu ľudských práv. Um, máme tzv. politiku nulovej tolerancie voči zločinom, voči ľudskosti a porušovanie ľudských práv. Takže neexistuje v podstate žiadna krajina, ktorá by si bola v takej situácii ako Kolumbiu. Kolumbia, my sa snažíme e, účinne bojovať, účinne bojovať e, s kriminalitou a e, posledne demokraciu v krajine. Čo sa tohto týka, my sme také nulovej tolerancie Um, na všetkých uh, úrovniach uh, správy. My sa snažíme um, um, my sa snažíme bojovať s korupciou, my sa snažíme starať o, o o to, aby sme bojovali e, s kriminalitou, aby mali naši e, svetkovia zaručenú e, zaručenú nedotknutelnosť, pokiaľ nám pomôžu v boji s kriminalitou. Samozrejme, ide o 4 milióny ľudí, ktorí sú obeťou kriminality. Sú to ľudia, ktorí boli zahnaní do krajiny do vnútrozemia, potom odborári a samozrejme potom máme veľké problémy s reštrukturalizáciou pozemkov. To sú eh, my výdavky na túto reformu odhadujeme na 24 miliard, do, miliard dolárov. Takže mm, ja môžem eh, pomerne hrdo povedať, že kolumbijský štát, e, to za, už začal. My od nikoho nežiadame e, peniaze práve za tieto interné, reštitučné e, opatrenia. Od nikoho nežiadame, nechceme ani peso. Takže čo sa týka ilegálnych vlastníkov pôdy, týmto musíme tú pôdu odňať, aby sa mohla rozdeliť e, rolníkom a obyvateľom pretože títo stratili svoju pôdu v podvodných útokoch a oni im a, a musí by im byť vrátená späť. Boli tu vyhrážky, boli tu vraždy zo strany, uh, zo strany ozbrojených organizácií, ale my neustúpime a medzi to samozrejme potrebuje, medzi to patrí aj boj s kriminalitou. Medzinárodná medzinárodná mm, spoločnosť nás podporí, ale nesmieme stroskotať v tomto procese. Nesmieme stroskotať, pretože ide o vytvorenie mierovej perspektívy, perspektívy, ktorá spôsobí, že budeme môcť odpustiť a, a zabudnúť tieto ciele majú skutočne širokú medzinárodnú podporu a preto od, sa od týchto cieľov nemôžeme odkloniť. Zostaneme na tomto kurze, budeme ďalej pracovať na tom, aby sa z Kolumbie stal moderný štát. Tomu samozrejme patrí aj rešpektovanie ľudských práv a humanitárnej e, pomoci. Toto musím všetkým povedať pretože to nesúvislí len s podpisom nejakej obchodnej dohody. A preto sme žiadali aj tento hospodársky rozvoj a preto sa aj zúčastňujeme veľmi aktívne e, na systéme na systéme ochrany ľudských práv. My e, sme ochotní, aby, e, aby sa a sme boli preverení. Samozrejme, všetci tí, ktorí už boli v Kolumbii, všetci tí mohli so všetkými dotknutými osobami hovoriť. My žiadame o to, aby ste boli eh, skutočne eh, spravodliví, aby ste eh, boli otvorení. My sa nechceme skrývať, ale my sme štát, ktorý už 10 ročia musí a je konfrontovaný s absolútne iracionálnou vlnou násilia. Desiatky, stovky ľudí miznú. Ale my sme povedali a hovoríme to uh, opätovne, my chceme bojovať e, s o, touto organizáciou a musí to byť na užitok demokracie. Dobre, musíme si uvedomiť, že aj od ILO sme dostali pozitívne hodnotenie eh, v oblasti pokrokov, v oblasti eh, trestného stíhania, ochrany odborov a ochrany ľudských práv. My chránime množstvo ľudí, odborárov, eh, aktivistov, zástupcov rôznych organizácií a tieto ochranné opatrenia nás každoročne stoja okolo miliardy dolárov. Takže priateľ, vážne priateľky a priatelia, poďakujme Ďakujeme vám za vaše vyhodnotenie. My samozrejme e, chceme dodržiavať e, kritiku alebo e, aj samozrejme tak, ako a chceme dodržiavať tie tie podmienky, ktoré sú uvedené v, uvedené v zmluve. My samozrejme chceme ísť ďalej, my chceme nie len zastať na hospodárskom pokroku, ale chceme ísť ďalej aj vo vyvíjaní sa novej demokracie a ochrane ľudských práv tak, aby sme mali pozitívny vývoj v Kolumbii, v Peru aj v Európskej únii. Keď by E, sa to nemalo zrealizovať, tak to nebude. E, keby sa niečo nezrealizovalo, tak to nebude mať tiež katastrofálne dopady, pretože my máme veľmi dobré vzťahy s Európskou úniou, s ňou nás spája naše demokratické presvedčenie. Samozrejme je to jasné, e, obchodné dohody musia mať ľudský, ľudskú tvár, toto už začína deťmi, aby mali uh, pretože tieto obchodné dohody majú e, priniesť lepšiu e, budúcnosť pre naše deti. Ďakujem veľmi pekne a teraz otváram výmenu názorov. Treba využiť prítomnosť predstaviteľov občianskej spoločnosti Kolumbii a Peru. Začnem nimi, začnem pani Alejandro Chalajka z Peru lesbianskej siete pre globalizáciu a spravodlivosť. A potom bude hovoriť pani Tatiana Rodriguez eh, z organizácie Difference in Earth. Takže prvá predstaviteľka je z Peru, druhá z Kolumbie. Takže začneme Alejandrou. 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. srdečne zdravím viceprezidentov za hlavným stolom. Ako predstaviteľka občianskej spoločnosti musím povedať, že sme sledovali e, túto dohodu od samotného začiatku a robili sme si starosti o e, rozsah pôsobnosti e, tejto dohody musím povedať, že toto nie je dohoda medzi rovnocennými partnermi. Je tu veľmi veľa asymetrií. E, je to dohoda medzi dvom blokmi krajín. Sú tu rôzne podmienky k dispozícii. A prvá obava v tomto ohľade, ktorú máme, je regulačný model e, sektoru služieb, ktorý sa tu podporuje. Tento model je zastaraný. Dohodol sa ešte pred krízou v Európe. Preto ho treba zrevidovať. Európa momentálne trpí a na uliciach Európy ETUK si stiažuje na situáciu trpíte finančnou krízou. Rozsah eh, tejto krízy by nemal byť taký, aby poškodil také krajiny ako Peru. Peru sa veľmi snaží uzavrieť dohody so SAPTO a s inými organizáciami a za takéto situácie eh, niektoré veci sú mimo reality čo robia Európske centrálne banky, keď ide o dereguláciu finančného sektora. To je kľúčová obava v Peru. Toto je veľmi dôležité pre Európu aj pre naše krajiny. Preto treba zrevidovať túto dohodu skôr, ako ju podpíšeme. Musia tu byť zábezpeky, keď ide o finančnú politiku a vzhľadom na krízu, ktorou trpia európske krajiny, e, krajiny v Andách a iné krajiny na celom svete, nevieme, ako tá kríza nakoniec dopadne. E, potom mám druhú obavu ktorú by som chcela vyjadriť pred poslancami v tejto miestnosti. Štyri e, organizácie sledovali túto dohodu E, podľa nás táto dohoda s Peru a Kolumbiou nenaplňa e, rokovací mandát medzi e, príslušnými orgánmi, ktoré rokovali. Ide tu totiž to ochranu životného prostredia, ochranu pracujúcich. Tieto aspekty tu neboli zohľadnené. Čo tu máme nakoniec? Máme tu dohodu, ktorá spomína určité práva, ktoré už boli niekoľko raz porušené. Nie sú tu však nejaké jasné ustanovenia o mm, sledovacích e, mechanizmoch. Ako sa bude sledovať ochrana životného prostredia, ochrana pracujúcich? Mali by to byť mechanizmy ktoré budú v pôsobnosti vlády, ale aj iných, ako je občianská spoločnosť a mimovládne organizácie. Myslíme si, že eh, mechanizmus eh, demokratickej doložky eh, v dohode nie je dostatočne silným a mechanizmom na zaručenie týchto práv. My potrebujeme naozaj zmeniť a zlepšiť ten rozsah ochrany ponúkaný v rámci tejto dohody. Prosím vás. poslanci, chcete sa vrátiť o pár krokov späť v oblasti ochrany práv? Porozmýšľate nad tým. A čo ochrana e, dohody e, o voľnom obchode z USA? USA e, podporuje viac záväzných opatrení v oblasti ochrany práv pracujúcich a ochrany životného prostredia. Európa to zaostáva. Je tu rozdiel medzi mandátom, ktorým Európsky parlament poveril komisiu a tým, čo je v dohode z USA, potom pokiaľ ide o Marisol Espinozu. Chcela by som povedať, že treba túto rozpravu rozprútiť aj v Peru, v peruánskom parlamente. Netreba hovoriť iba o tých o obchodných aspektoch, ale treba hovoriť aj o službách a ďalších aspektoch e, tejto dohody. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Tatiana Rodriguez e, z organizácie Friends of the Earth e, z Kolumbie, priatelia Zeme Kolumbia. 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Dobré popoludne. Ďakujem, že ste nás sem pozvali. Hod- Dopadová štúdia o vplyvoch tejto dohody. Nož musím e, povedať, že e, pán e, predseda prerušuje hovoriacu, pretože hovorí príliš rýchlo a hovorí, aby sa trošku krotila svojim tempom. Takže sa vrátim k tej štúdii dopadov tejto dohody z roku 2009. E, táto e, štúdia hovorila o oblasti podhospodárstva e, a životného prostredia a prišla na to, že táto dohoda iba viac ochudobní obyvateľov obidvoch krajín. V Kolumbii je veľký nátlak aj v Peru na ťažbu surovín. Toto je naozaj veľký trest pre naše ekonomiky. každý sa snaží čo najlacnejšie ťažiť materiály bez toho, aby tu vytvoril nejaký e, riadny priemysel za tým, alebo získať nejakú pridanú hodnotu z vývozu. To znamená, že ozbrojené politické environmentálne konflikty sa iba zostrujú v našich krajinách. To možno iba očakávať e, vzhľadom na projekty v obidvoch krajinách. v Kolumbii máme najväčšiu biodiverzitu na svete na štvorcový kilometr. A najväčší e, z tých konfliktov, ktoré sa tu objavili, sa týka vody a prístupu k vode. Keď ide o ťažký priemysel, tak e, ten má naozaj veľký smet e, po vode, ale ťažký priemysel kontaminuje vodu. Treba teda ochraňovať vodu a stáva sa to našim každodenným chlebíkom. Týka sa to Kolumbie aj Peru. Alebo zoberme si projekt Kimball, ktorý Španieli presadzujú v Peru. Aj tu bola vyjadrená nespokojnosť. A vlády kriminalizujú tých, ktorí e, protestujú a monopolizujú e, pôdu. Sú tu ďalšie problémy súvisiace s využívaním e, pôdy. Kolumbii zhruba 40 e, územia sa využívať pánskymi spoločnosťami. Lenže mala by tu existovať aj možnosť konzultácií e, s pôvodným obyvateľstvom, skôr ako sa začne táto pôda um, začne využívať. Boli tu zabití ľudia, ako spomínal viceprezident. A sú tu milióny hektárov, ktoré e, kolumbijská vláda chce vrátiť pôvodným obyvateľom. Jedna spoločnosť Anglocold e, z Spojeného kráľstva z Južnej Afriky už si zobrala túto pôdu alebo ju chce využívať hoci sa má vráti povednému obyvateľstvu. Odlesňovanie je ťažkým problémom e, v našej krajine pretože aj farmárov vyhaňajú z pôdy pre odlesňovanie. Potom tu dochádza ku kontaminácii, ktorá má priamy vplyv na zdravie obyvateľstva medzivládny panel pre klimatické zmeny sa venoval týmto otázkam aj otázkam eh, zraniteľného obyvateľstva. Trvalo udržateľný rozvoj sa už spomínal, ten je tiež dôležitý. Podporuje sa intenzívne polnospodárstvo, monokultúry, čo znamená, že dochádza k narušovaniu pôdy nenapraviteľným spôsobom. Nikto neberie do úvahy, aké dôsledky e, to bude pre nás mať, akú cenu zaplatíme trpíme tu už obrovskými konfliktami e, v našej krajine a takáto dohoda povede ešte e, k väčším konfliktom. E, sú tu makroekonomické indikátory, ktoré sú pre niektorých dôležitejšie. Chcú naozaj tí, ktorí sedia v hlavnom meste, byť zodpovední za zosilnenie e, problémov a konfliktov, ktoré už e, ničia našu krajinu. E, dobre, teraz prejdeme k otázkam poslancov. Máme tu veľmi veľa žiadostí o slovo. A dám prioritu skupine z tohto výboru, ktorá pripravuje správu. Máme tu teda spravodajcu a tieňových spravodajcov a potom prejdem k členom iným orgánov, tohto parlamentu, ktorí sú tu. A teda k členom výboru pre zahraničné veci a e, takisto členom delegácie Anskej komunity. A potom si vypočujeme aj členov iných výborov a členov tohto parlamentu. Je tu naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí žiadali o slovo a preto vás musím obmedziť. Začneme trojma minútami. Spravodajcom pre tento materiál je Marila Viv z EPP. Odozdávam mu slovo a požiadam našich odborníkov, panelistov a oficiálnych rečníkov, aby si zaznamenávali otázky, aby potom mohli nakoniec odpovedať na tieto otázky. Takže Mario, nech sa páči, a máš slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A práve som sa díval na program a myslím si, že už e, by sme mali e, dojsť k nejakým záverom. A radšej by som počúval ľudí, než e, zbytočne plýtval časom výboru. Mikrofón, prosíme. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani viceprezidenti. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Chcel by som sa poďakovať viceprezidentovi Garsonovi na ponukou spoluprácu a teda ponúkol, že porozmýšľa nad spoluprácou pri realizácii tejto dohody. Po oznámení a po prejavoch rečníkom je jasné, že táto realizácia dohody je dôležitým komponentom. A Teraz e, dôležitým prvkom je aj otázka e, trestného stíhania, e, otázka zabezpečenia tarifných práv, odporových práv. Vieme z neformálnych sektorov, že napríklad v Kolumbii iba maximálne 4 kolegov je chránených tarifnými zmluvami. A pokiaľ ide o počet inšpektorov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie pracovných práv, ten je tiež nízky. Nie je to tak, že toto všetko neprispieje toto všetko k zhoršeniu realizácie e, tejto dohody. Viem si predstaviť a veľmi rád by som si vypočul stanovisko odborníkov či by sme nemali mať e, nezávislé, skutočne nezávislé e, rady alebo grémia odborárov, zamestnávateľov, e, ktorí budú sledovať, čo sa deje a mohli podávať informácie, aby sme si mohli vymieňať informácie tak, aby sme mali istotu, že tu bude naozaj nejaká nezávislá strana, ktorá bude sledovať všetko, čo sa deje. Keď hovorím s nejakým Bergmanom, keď hovorím s nejakým baníkom v Polsku, keď hovorím s kvetinárom Holandsku, a keď s nimi budem hovoriť o, podmienkach, aké platia v Kolumbii a v Peru, e, musí mať istotu, že e, ich bude môcť ubezpečiť, že nebude dochádzať k sociálnemu dumpingu. Ďakujem veľmi pekne, presne 3 minúty a teraz e, prejdeme ku Katrin Pierdal. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí tu dnes prehovorili. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Myslím si, že by som sa chcela sústrediť iba na niekoľko bodov. Ochrana práv pôdy v Kolumbii, tak ako to chápime dnes, je teraz lepšie zakotvená v zákonoch, ale trvá to príliš dlho. A mám veľké obavy, že banské spoločnosti už sa chcú pustiť do práce, len čo sa podpíše dohoda a chcú získať e, pôdu e, tých ľudí, ktorí ju veľmi ťažko a pracne získali naspäť. E, počuli sme, že je veľmi ťažké dostať sa k pôde, ak tam žijú pôvodní obyvateľia. A komisia nám povedala, že musí mať spravodlivý E, obchod, ako teda sa môžeme postarať o to, že ten obchod bude naozaj e, spravodlivý, ako, e, akú pomoc môžeme poskytnúť peruánskej a kolumbijskej vláde, ako im môžeme pomôcť, aby urobili to, čo by sme chceli, aby urobili. Pokiaľ ide o ochranu pôdy a vody, toto sú veľké obavy. A takisto by som chcela vidieť, e, aby sa naplnilo to, čo si dohodneme. Chcela by som, aby európske spoločnosti presne vedeli, za čo platia, čo sa tam deje. A my predsa tam nepôjdeme, nevyťažíme e, suroviny a vezmeme si ich naspäť do Európy. Nie, mali by sme pomáhať firmám e, v krajinách, aby získali tú pridanú hodnotu a mali by sme od nich potom získavať e, hotové výrobky a nie iba ťažiť e, surovinu a brať ju naspäť do Európy. E, mám veľa obav týkajúcich sa tejto dohody a veľmi rada by som si vypočula vaše odpovede na moje otázky. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Európskej konzervatívnej strany Jan Zaradil. prezident. Ďakujem, pán predseda Ďakujem pánovi komisárovi de Guchtovi za eh, jeho eh, prítomnosť, eh, takisto obom viceprezidentkám, za, teda prezidentke a viceprezidentovi za ich vystúpenie. Napriek všetkým výhradám stále musím povedať, že považujem a celá naša skupina považuje túto E, možnosť za pozitívnu príležitosť. Treba zdôrazniť, že podľa nás táto dohoda o voľnom obchode môže otvoriť priestor, priestor najmä pre rozvoj malých a stredných podnikov a to považujeme za veľmi dôležité. Myslím si, že to bude mať priaznivý účinok na vytváranie pracovných miest a to na všetkých stranách, čo je ďalšie pozitívum, ďalšie pozitívum a napokon to by malo viesť ku konvergencii v pracovných, e, ekologických, sociálnych štandardoch. Jednoducho povedané, vnímame to ako nástroj na podporu stability, prosperity a spolupráce v ďalších oblastiach, ktoré súvisia s obchodom, napríklad vývoj, výskum, inovácie, modernizácie a v e, obdobných oblastiach. A práve preto e, vo všeobecnosti podporujeme túto dohodu o voľnom obchode. Pokiaľ ide o ostatné záležitosti, treba zdôrazniť, že mám pochopenie a som presvedčený, že máme dočinenie s demokratickými e, e, štátmi, spoločnosťami, s krajinami, ktoré majú za sebou veľmi ťažké obdobie, veľmi zložité obdobie, ale teraz majú demokraticky volených zástupcov, ktorí sa snažia zdolať všetky tieto výzvy a urobiť maximum, aby sa podmienky e, e, v týchto krajinách zlepšili. A som za to, aby sme jednali s týmito partnermi s Kolumbiou a Peru ako s rovnocennými partnermi, ako so zvrchovanými štátmi a to by, hadám, eh, bol ten najlepší prípad na túto chvíľu. To je zatiaľ všetko. Ja som dokonca ani nevyčerpal čas, ktorý ste mi pridelili. Aby som to zhrnul, aj naša politická skupina a ja osobne máme veľmi pozitívny postoj voči tým dohodám. Ďakujem pekne, tie spravodajca eh, eh, od zelených nie prítomný, ale jeho náhradí i. Kolega, máš slovo. Ďakujem pekne. A keďže kolega nechal nám často, je lepšie, keď hovoríme o ľudských právach, právach odborov. Napriek tomu, že to je veľmi dôležitá vec, nebudem sa k tomu vrácať. E, vypočul som si váš záväzok, pán komisár, že zaručíte e, dodržovanie opatrení e, na rešpektovania týchto prác. Bohužiaľ, musím povedať, že e, história nám neposkytuje veľkú dôveru v komisiu, pretože v Kolumbii, kde m, mm, došlo k najhorším vraždám, e, komisia odmietla e, e, e vyšetrovania. Nehovorím už dokonca o pozostavení dohody. odmietla samotné šetrenie na základe ktorého by mohlo dôjsť k e, pozostaveniu. A čo e, môže nám zaručiť väčšiu dôveryhodnosť voči komisie. Pokiaľ ide o samotnú dohodu, mal by som niekoľko otázok na zástupcov e, Kolumbie a Peru. Vzhľadom na to, že Európa vyvažá mlieko a má polnohospodárske kvóty, myslím si, že to ovplyvňuje malých výrobcov, E, vo vašich krajinách. Ťažko sa to riešilo počas e, rokovaní. Ako to budete riešiť vo svojich krajinách? A teraz ohľadom služeb. E, urobili ste liberalizáciu služeb v oblasti telekomu, energetiky, vodného hospodárstva. Bohužiaľ, je tu skupina veľkých podnikov e, e, e, z Európy, ktorí neslúžia verejným záujmom. Ako sa chcete tomu ubraniť? A napokon finančné služby. Táto otázka sa nastoľovala už aj predtým. Ale pán komisár, čo vy, komisia, prípadne Európa, chcete urobiť, aby ste bránili prísunu potenciálne toxických e, výrobkov z klín, s ktorými sme podpísali e, dohody o voľnom obchode. Už počas viacerých rokov Európa sa snaží e, vyriešiť finančné mechanizmy s tým, aby takéto, prepačte, netoxické produkty, ale toxické úvery nás ovplyvnili. Čo, ako to chcete tomu zabraniť? Zjednotená ľavica, Herman Scholz. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať pánovi komisárovi a viceprezidentom, ale aj ostatným účastníkom za úvodné slova a za možnosť eh, lepšie sa zorientovať v tejto komplikovanej záležitosti. Eh, veľký záujem eh, pri, na strane prítomným hovorí o tom, že obavy a dokonca aj vedomosti viacerých zastupcov občianskej spoločnosti, odborov a podobne, E, e, e, hovorí o tom, že táto dohoda má za sebou dlhú históriu. Európsky parlament by mal veľmi vážne zohľadniť skutočný stav realizácie novej stratégie vlády v Peru a v Kolumbii pri riešení problémov v minulosti. A preto Európska únia by mala konať priamo, transparentne a preto by sme mali eh, sa opýtať komisie, čo môžeme urobiť pri analýze eh, dohody, ktorá ešte nie je zatiaľ definitívne ratifikovaná, čo môžeme urobiť, aby sme zohľadnili takéto eh, výhrady občianskej spoločnosti, záležitosť ľudských práv Nebudem to opakovať. Práva odborárov, e, pracujúcich, novinárov a podobne. E, to je samozrejme otázka, ktorú treba položiť. Čo všetko môžeme v tomto smere urobiť my? A myslím si, že je správne, že e, argumentujeme to vzájomne. No, uznávame Peru a Kolumbiu ako rovnoprávnych partnerov a preto my, Európska únia, musíme zodpovedať túto otázku, ako ďalej. A tu už bolo, bola položená otázka. Čo povieme greckému odborárovi, ktorý sa nachádza e, v ťažkej kríze, či by nemohol e, ísť do Kolumbie alebo Peru a, tam hľadať možnosti prežitia. Čiže táto otázka E, ide oboma smermi. Čo všetko prináša táto dohoda o voľnom obchode? E, z hľadiska ekonomickej reality malých a stredných podnikov v Peru a Kolumbii, čo to dáva týmto e, podnikom, alebo čo to dáva ich protiažkom v Európe. Spomínali sme mm, E, pracovníkov z Polska, sú to aj ďalšie e, krajiny Strednej východnej Európy, podniky v oblasti e, telekomunikácie a podobne. Viem, že čas nás tlačí, ale riešime to, túto otázku za, na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase a preto by sme mali si viac všimať práva pôvodného obyvateľstva chudobných vrstiev. A v tomto smere e, e, nemáme ešte rozhodnutie Európskeho parlamentu v súvislosti s touto dohodou o voľnom obchode. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Predtým, ako e, odovzdám slovo ostatným členom výboru, by som chcel požiadať Ignacia Salafranku z výboru AFE tohto parlamentu, aby sa vedel. Ďakujem, pán predseda. Len niekoľko e, úvah a otázka na pána komisára. Myslím si, že je dôležité, aby sme e, videli túto dohodu v súvislosti s prvými dohodami e, s krajinami Latinskej Ameriky, teda dohodami prvej generácie, kde sme zdoraznovali rozvoj, spoluprácu a teraz zdôrazňujeme vedeckú a technologickú spoluprácu a v tretej generácii otázky demokracie Zatiaľ, e, čo v štvrt, ďalšej generácii ponechávame e, demokratické prvky a že dáme liberalizáciu obchodu. Ja som bol spravodajcom e, vo výbore AFET pre asociačné dohody s Čile a Mexikom, ktoré sú jediné dohody, asociačné dohody, ktoré platia. Myslím si, že boli užitočné z hľadiska zlepšenia bilaterálnych vzťahov a posilnenia rastu HDP v týchto krajinách. Ako už povedal pán komisár, cieľom e, e, viac e, strany dohod je na jednej strane ponúknuť takéto dohody k tretím krajinám a po druhé, ako už sa o tom hovorilo predtým, ide o dohodu rovného s rovným nejde o jednostranné e, ústupky Európskej únie a táto dohoda ratá s príslušnými e, rozumnými e, lehotami a kvalitou. Máme tu nerovnaké termíny liberalizácie pre Európu a Latinskú Ameriku, napríklad liberalizácie priemyselných výrobkov a vývozu okamžite sa týkajú 100% e, a je tu, e, sú to určité demokratické e, poistky v menej prepracovaných dohodách v minulosti. Európska únia volala po demokratických ustanoveniach. Je jasné, že 27 členských štátov únie to podpíše a je to prospešné ale nestanovujeme e, e, e, zákony pre Latinskú Ameriku, nehovoríme im, čo majú alebo nemajú robiť. Ide o vyspelé demokratické spoločnosti, ktoré majú svoje, svojich volených zástupcov v parlamente a treba si ich vypočuť. Myslím si, že komisia robila e, dobrú prácu, ale myslím si, že predovšetkým legitimný zástupcov musí hovoriť o tom, čo treba a netreba robiť. Pán komisár, Myslíte si, že by e, e, Európska únia sa diskretovala, pretože uplynula viac ako dva roky po madridskom samite a vy ste nepožiadali e, parlament, aby sa k tomu vyjadril. My sme stratili potenciálny prínos týchto dohôd pre krajiny na jednom a druhom kontinente. Ďakujem pekne, Ignacio Salafranca. Musím povedať, že pán Salafranca je členom EPP a teraz ďalší Richard Horit, socialisti, nie členom tohto výboru, ale vítame vás na našom zasadnutí. Ďakujem, pán predseda. Dovolte by som e, povedal e, e, viceprezident Gerson, že máme radi vašu krajinu, ľutujeme násilie a vážime si pokoj v vašej krajine. Pokiaľ ide o podných predstaviteľov Európy, v januári došlo k vražde troch e, aktivistov. Ignacio Ritondo a INF bol taktiež mučený a zbytý Viktor Emanuel Ilarion 9. januára predstaviteľmi e, armády 2900 známych e, prípadov vraždy odborárskych aktivitov. Hovoríte teraz, že dohovory MOP v Kolumbii sa respektujú komisár de Gucht v tomto parlamente ste mi povedali, že budete sledovať správy o nezákonnom odpočúvaní e, kolumbijskej e, vlády, vrátanie aj členov e, pod výboru tohto parlamentu pre ľudské práva. Či je to spolehlivý náš partner v obchode? Aké máte zistenie z monitoringu? A viete, že úrad Vysokého komisára OSN v Bogote tento týždeň e, oznámil, že nelegálne odpočúvanie pokračuje. Súhlasíte s, e, s viceprezidentkou Garson, e, že bez ohľadu na to, či sa bude ratifikovať táto zmluva, alebo bude odročená, stále bude skutočná družba priateľstva medzi nami. A teraz predstaviteľom MOP, samozrejme, je to rozumné za tým, čo hovorí vláda a odbory ohľadom vražd aktivistov a ohľadom porušenia dohovoru 87, 97, prepačte, a 87. Nazdávate sa alebo súhlasíte s tým, že či už e, použijeme údaje, e, údaje e, vlády alebo Eh, odborárov, že 93-98 prípadov eh, vražd je eh, nevyjasnených, nepotrestaných. A pán viceprezident, prajme vám veľa úspechov, ale v prípade vražd odborárov a ďalších aktivistov, ktorí sa viac ako zdvojnásobili, na nás urobi dojem odsúdenie páchateľov a e, v zákone o obeťach trestných činov, keď ľudia sa vrátia na svoju e, pôdu, e, keď veľká väčšina z nich bude v bezpečí, to naozaj urobí dojem na Európu a to prispieje ku zvýšeniu blahobytu a pokoju v Kolumbii. Súhlasíte s tým, že obyvateľe Európy by chceli to vidieť vo vašej krajine? Jorgen Klute, skupina GUE, tiež nie členom tejto výboru. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som najprv eh, podotknúť, čo povedal eh, môj kolega eh, v mene zelených. rád by som to opakoval, ale počas režimu GRSP dochádzala k porušeniu ľudských práv a komisia mala možnosť prerušiť tento e, režim, pozastaviť. To sa nestalo. Myslím si, že je to veľká otázka ohľadom dôveryhodnosti Európskej e, únie. E, ako budete s tým narábať v prípade pochybnosti do budúcnosti? Bol by sme radi, keby pán de Gucht jasne povedal, že v prípade, že dôjde k takémuto opakovaniu, alebo v prípade, že sa bude pokračovať porušenie ľudských práv, budete na to reagovať s tým, aby občianská spoločnosť e, tomu uverila. A mm, takisto e, pán Gerson povedal, že naozaj je to právny štát, takže môžeme to iba uvítať. Tie pochybnosti, ktoré e, dostávam v rozhovore s predstaviteľmi občianskej spoločnosti alebo opozičníkmi, sa týkajú toho, že sa e, vracia e, zem, ktorá patrí štátu, e, že viac ako 160 tisíc samovratiteľ, z toho sa vrátilo 11 tisíc. A tu sa natíska otázka, či stanovený cieľ bude alebo môže byť dosiahnutý. A posledná poznámka alebo otázka. Najvyšší súd E, začal fungovať v Kolumbii, to môžeme iba uvítať. Berieme to na vedomie a začal e, e, spracovať prípady porušenia ľudských práv, ale kolumbijský prezident Santos veľmi kritizoval najvyšší súd a je to otázka, aké to malo dôsledky, ako, to máme, ako si to máme vyložiť, keď šéf vlády e, spochybne veľmi dôležitú činnosť e, súdu. Ďakujem pekne. And finally... A napokon pán Willy Mayer, skupina GUE, tiež nie členom tohto výboru. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený e, viceprezident Počas našej návštevy ánskych krajín sme sa stretli s vami, s prezidentom. Poznáte e, postoj našej skupiny. E, e, sú na to dôvody Súhlasím s tým, čo povedali predstaviteľi občianskej spoločnosti. Títo dohody nezohľadňujú asymetriu. Kolumbia v rámci programu OSN je na treťom mieste e, z hľadiska e, nerovnosti nad e, vašou krajinou iba Haiti a Angola. Podľa Národnej banky investícií nadnárodných spoločností kanadských, amerických spôsobuje ešte väčšiu nerovnosť. Dochádza k odsudzeniu majetku vrátanie pôdy a pôvodní e, obyvateľia e, sa stretávajú s veľkým počtom e, problémov. Pokiaľ ide o hospodárske záujmy a záujmy kolumbijskej spoločnosti, táto dohoda sa neuberá správnym smerom, nepodporuje rozvoj, nerieši nerovnosť a vytvára ešte väčšiu nerovnosť. A keď hovoríme o asymetrii, je jasné, že nadnárodné spoločnosti budú robiť čokoľvek e, budú chcieť. A pokiaľ ide o Kolumbiu, my sme o tom hovorili na stretnutí s predstaviteľmi občanskej spoločnosti v Kolumbii. Ak sa pozrieme na dodržovanie ľudských práv, situácia je ešte stále nie veľmi povzbudzujúca. Či už ide o bezpečnosť občanov, aktivity odborárov alebo ľudí, ktorí e, obhajujú e, ženy a domorodých obyvateľov. Podľa nás za súčasných eh, podmienok netreba zo strany Európskej únie podpisovať takúto dohodu. Ľudia vravia, že eh, eh, latinoamerické krajiny by sa mali sami rozhodovať. Toto je sporná vec, to by malo byť predmetom referenda a potom zistíme, či tá, ktorá spoločnosť môže vedriť svoj názor, pokiaľ to ponecháme iba na vládu, potom nebudeme mať žiadne konzultáciu a transparentnosť. To znamená, že nejde o rozhodnutie zvrchovaných obyvateľov dvoch krajín a je to rozhodnutie e, nanútené vládou a vzhľadom na to, čo som povedal, e, bolo by najlepšie, keby náš parlament neratifikoval túto dohodu. Myslím si, že ani národné parlamenty 20 smerných členky štátov by to nemali urobiť. Ospravedlňujem sa ešte Peter Šťastný, EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Je to len poznámka, lebo je tu veľmi veľa poznámok zo strany ľavice a považujem za potrebné viedriť aj jasnú podporu zo svojej strany, podporu dohody o voľnom obchode, pretože som naozaj presvedčený a tu by som chcel zablahoželať vláde Peru a Kolumbie v súvislosti s pokrokom, ktoré sa do, podaril počas ostatných e, niekoľkých rokov a celého desaťročia. Myslím si, že idete správnym smerom a som presvedčený, že táto dohoda e, bude prospešná z hľadiska ešte väčšieho urýchlenia, zvyšovania e, e, životnej úrovne aj sociálnych noriem a zaobchádzanie s pôvodnými obyvateľmi. Je tu aj opačná strana vzorca. Budem podporovať e, e, z týchto dôvodov uvedenú dohodu. Zvyčajne e, zastancovia určitých stanovisk podporujú svojich kolegov. Takže teraz odpovede v rovnakom poradí. Takže Adrian van den Hoven, Business Europe, poprosím vás, aby ste sa viedrili a reagovali na poznámky, ktoré tu odzneli a prípadné otázky. Nemáme veľa času. Tri minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Najprv reagujem na pána Holido. Vo svojom vystúpení som nepovedal, že sa nazdávam, že Kolumbia, Peru alebo 27 eh, členských štátov eh, únie plne eh, dodržovali svoje záväzky podľa e, MOP. Ale hovoril som, že podnikateľská sféra e, si myslí, že všetky títo strany by mali zabezpečiť plnenie dohovorov e, MOP, pretože domnievame sa, že treba rešpektovať a plniť medzinárodné dohody, či už v oblasti práce, životného prostredia alebo podnikania. Druhá poznámka, ktorú som zvýraznil, spočíva v tom, že v prípade, že Európska únia sa rozhodne konať podľa tejto zmluvy e, konať e, voči Kolumbii alebo Peru, alebo opačne, ak e, Kolumbia alebo Peru bude konať voči Európskej únii, či už podľa obchodnej kapitoly alebo prvkov trvalého držatného rozvoja, požiadame, aby príslušné vlády sa poradili s e, reprezentatívnymi sociálnymi partnermi príslušných krajín, predtým ako začnú konať, aby e, vedeli zdôvodniť, e, prečo konajú správne podľa či už obchodnej kapitoly alebo kapitoly o trvalo držatnom rozvore. A teraz Eduarda Estebeš. Sí, muy brevemente, señor presidente. Eh, yo quisiera afirmar en primer lugar que yo no dudo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 to nám negarantuje tú situáciu, či sa to zlepší pre ľudí alebo nie, pretože je nám veľmi ľúto, ale možno, že našťastie Latinská Amerika mala, um, uh, mala uh, nárast, um, ale nedostanú sa tie peniaze k ľuďom. Uh, uh, toto neplatí len pre Peru a Kolumbiu, ale pre celú Latinskú Ameriku politika, ktorá sa tu rozvíja a ktorá sa toto dohodou ešte aj podporuje, táto nie je v záujme tých obyvateľov. My chceme, my samozrejme nechceme spochybňovať dobrú vôľu a týchto regiónov. Dobre pán predseda Horacio Guido. Ďakujem, pán predseda. Ja môžem teraz hovoriť o troch otázkach. V podstate ide o otázku kontrol. To sú kontroly zo strany ILO. A tu by som chcel upozorniť na kontrolné správy inšpektorov ILO, kde sa vždy hovorilo o tom, že tak pre výbor pre hospodárskú slobodu pre všetkým aj zo strany expertnej komisie v rámci konvencie 87. Takže tu e, sa hovorí o dodržiavaní ľudských práv, predovšetkým v prípadoch trestného stíhania odborárov. Takisto zabezpečenie práce, pracovných miest, tarifných zmien, trestných zmluv, um, takisto konštatovania z, zo zimy, teraz z novembra, decembra 2010 2011, pardon, tu mohli takisto konštatovať, že e, sa odbúrali niektoré porušenia a napríklad e, trestné stíhanie pre tých, ktorí podpíšu trestné zmluvy bez toho, aby boli členovia e, odborov napríklad. Potom ILO mohlo konštatovať, že početní inšpektori práce boli vymenovaní. Nejaká ďalšia rečnička ehm, sa tu hovorila o obvách e, občianskej spoločnosti. Aj tu sa jednoducho musí povedať, že e, organizácie pre zamestnancov a zamestnávateľov môžu komentovať nielen ehm, aplikovanie, aplikovanie týchto dohôd, ale e, tak, ako sa povedalo, tu existuje tiež tzv. komisia expertov, e, ktorí e, ktorí kontrolujú e, aplikovanie jednotlivých ustanovení týchto dohôd. Samozrejme, tu sú rôzne aspekty, ktoré musíme zohľadniť a nie vždy môžu zamestnanci, ale aj zamestnávateľia E, splniť všetky svoje povinnosti. Dobre, potom tu máme ešte také konečnú anketu ILO. Tu máme zrejme rôzne čísla o mŕtvych a trestných činoch, potom e, k tomu odsudeniu. Tu sa v novembri, zobra, tu v novembri zobrala vláda na vedomie um, na vedomie, že um, musí byť niekto, niekto trestne pro kvôli trestným e, činom s použitím násilia. Toto narastlo na 400 zo strany veren... Ilo e, takisto poznamenalo, že sú tu útoky na, útoky na odborárov a že a Ilo takisto poznamenalo, že sú tu rozdiely v číslach. To sa zobralo na vedomie a čo sa týka e, násilných trestných činov vo všeobecnosti a násilných trestných činov voči odborárom ako takým, e, uh, táto komisia alebo tento výbor <clears throat> má aj naďalej e, obavy uh, týkajúce sa opatrení alebo um, reálneho, realistického presadzovania opatrení na ochranu ľudských práv a boj proti násiliu. Ďakujem. 5 minút mám pani a Marisa Espinosa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som s veľkou pozornosťou si vypočula všetky obavy a zúčastnených na tejto diskusie, ale ja chcem takisto počiaknúť aj tú transparentnosť zo strany našej vlády, pretože táto povinnosť byť transparentný a to, že táto otázka je všeobecne e, známa. My sme demokratickým právnym štátom a samozrejme niektorí európsky poslanci vyjadrili svoje obavy a samozrejme aj k pracovnoprávnym otázkom, no, otázkam tu musím žiaľ súhlasiť, lebo tu sú určité e, je tu určitá zodpovednosť voči ILO, ktorá sa nie vždy e, splní ale vláda od začiatku má viac kompetencií, alebo poskytá viac kompetencií ministerstvu práce. My sme mali ministerstvo, ktoré e, bol pri tých pracovnoprávnych konfliktov len ako aký vrchný dozorca a teraz e, sme mu dali viac kompetencií, takže môže vystupovať aktivnejšie. My chceme skutočne a realizovať tie práva zamestnancov. To nebol len taký, povedala by som, um, dôvod uh, vystúpať pred vládnej kampani, ale my to berieme skutočne veľmi vážne. To, čo je dôležité pre ILO, to sú všetko uh, to je všetko, to, to je všetko dôležité, aby to bolo um, zo strany peruanských zamestnávateľov aj aplikované. Máme tu ministra pre obchodné otázky a ministra hospodárstva, e, ktorí zastupujú aj časť tých služieb, o ktorých sa tu hovorilo. E, máme tu Alejandro Alajsa. Takže toto všetko e, aj k otázke vody, verejné E, služby, teda služby vo verejnom záujme, a zásobovanie elektrickou energiou, e, plynom a tak ďalej. Vláda a, e, vystupuje nielen pre práva zamestnancov, ale aj za by, ma, vystupa, by mala vystúpať ako garant pre základné služby o verejnom záujme. Napríklad by som mohla poukázať na vzťahy, ktoré máme k tým malým producentom kaká. Máme tu napríklad čokoládu od Piera Makoliniho. Táto čokoláda sa produkuje z čistého kaká z Peru a toto vlastne odráža takisto tie snahy e, o to, že aby e, naši producenti mohli e, prekonať hranice. My sme tu vytvorili jednoducho tiež toto prepojenie cez čokoládu, ktorú vám teraz o ktorej som vám hovorila. Mm, vy ste nevyužila úplne svoj rečnícky čas a preto môžem tieto dve e, zostávajúce minúty dať ostatným členom peruanskej delegácie, takže na dve minúty. Pán Da Silva. E, príjemné popolní. Ďakujem, pán predseda. Ja sa vám chcem poďakovať za možnosť vystúpiť pre Peru je táto dohoda a o voľnom obchode niečo, čo znamená veľkú šancu, šancu pre ľudí. A tak ako to pani e, viceprezidentka povedala, máme možnosť poskytnúť e, produkty, ktoré sa e, dopestujú u nás. Um, my sme videli, že uh, síce exporty aj naštartovali hospodárstvo uh, ale v minulom roku vlastne um, to narastlo o 32%, takže teraz si môžeme povedať, že sme uh, týchto zamestnancov za zainvolovali do produktívneho, do produktívneho sektoru. My tu nemáme e, takú chudobu ako v Európe. To, čo my v Peru zažívame, to je extrémna chudoba a títo ľudia majú málo kedy šancu nájsť si e, adekvátnu prácu. Čo sa týka služieb a možností, ako sa, že sa toxické produkty mohli dostať do Peru. Ja vás môžem ubezpečiť, že Peru má napríklad bankový systém, ktorý je najbezpečnejší a najstabilnejší cez celosvetovom meritku, pretože pokiaľ sa kríza, ktorá vypukla v USA, rozširovala, tak my sme nemali jednu jednu banku, ktorá by bola s týmto dotknutá. Um, ja by som sa chcel ešte odkázať na možnosti tohto, tejto dohody, um, ktorá prebieha cez kongres. My, to bude, my o tom budeme takisto rokovať v peruánskom parlamente a zástupcovia všetkých regiónov eh, na tom budú pracovať a budú sa touto otázkou zaoberať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Minúta a, a 5. Minister životného prostredia Peru. Mou minútu, Tam solo... Ďakujem, pán predseda mm, využijem túto minútu na to, aby som možno, že rozptýlil obavy k tým štandardom pre životné prostredie v Peru. Ako vám sa Franka povedala, my to musíme vidieť v istých súvislostiach, pretože Peru je krajinou, ktorá sa vyvíja a, na, a, a dvíha štandardy pre životné prostredie kontinuálne. A my máme uh, ga, garantované práva a toto nemôžeme obísť. My sme mali dozorný, zriadený dozor, dozorný orgán, a kde sedeli dámy, ktoré sa vyznajú, museli museli takisto, my, pardon, my sa chceme, pokúšame um, celkovo zlepšovať predpisy pre životné prostredie, pre našu krajinu. My samozrejme máme isté predpisy, ale eh, eh, v rámci ktorých sa, vy, eh, vy, sa vyvria konflikty, ale toto je vlastne väčšinou konflikt o zásobovanie vodou. Takže je to niečo, čo musíme zabezpečiť a prezident republiky podpísal národnú dohodu, to je dohoda viacerých strán, do ktorých sa involvovala aj e, civilná, teda občianská spoločnosť práve v otázke vody. My si myslíme, že voda je základným e, elementom a je to veľká, e, veľký záväzok pre vládu. Jano, ďakujem veľmi pekne. Ja som vám zabudol povedať, že eh, pán Jose de Silva, ten prvý eh, ďalší rečník z peruánskej delegácie, je zodpovedný za vodu a verejné obstarávanie. Um, dobre, máte tu ďalší. Ja som da Silva. Môžete zdieľať uh, svoj rečnícky čas, ale nech sa páči. Máte slovo. Takže, dámy a páni, dovolte mi, aby som prednesol niekoľko návrhov, ktoré sa týkajú posilnenia, nielen zrýchlenia nielen zrýchlenia alebo urychlenia prijatia tohto, tejto obchodnej dohody, ale aj v zmysle posilnenia ľudských práv a zlepšenie celkovej situácie. Dovolte mi k tomu povedať následovné. Vláda kolumbijská vláda a zástupcovia Európskeho parlamentu, mm, zástupcovia Európskej vlády by mali spolupracovať tak, aby tie podniky v Európe, ktoré investujú v Kolumbii, aby sa zaviazali, že budú dbať na dodržiavanie ľudských práv, že budú viesť svoj podnik v rámci sociálnej zodpovednosti a budú využívať dobrú prax v každom vzťahu. Dovolte mi povedať nejaký príklad. Mali sme tu e, práve príklad e, švajčiarských podnikov, ktoré investovali v e, Kolumbii. Mali sme tu etickú zodpovednosť, eh, ktorá sa týka dodržiavania ľudských práv. Iný príklad, francúzsky podnik Carrefour, sa napríklad Eh, spojil s Národnou, eh, s, s Národnou vedeckou akadémiou, aby diskutoval, ako by mohla byť pre zamestnancov zriaden, ako by mohli zriadiť odbory alebo založiť odbory pre zamestnancov. Eh, my ako vláda Kolumbie sme ochotní ísť ruka v ruke s Európou a ako už povedalo, sa povedalo, aj e, iné krajiny, ako je USA, Kanada a azijské krajiny. Existujú teda e, také krajiny, ktoré sami niečo podnikajú. A, preto nielen e, tu máme pána Agida, ale aj zástupcov vlád a podnikov a takisto zástupcov amerického E, združenia odborov a my by sme kto by chceli navrhnúť, aby vytvoril stály program tak, aby sa obchodné dohody s ohľadom na ich vývoj a, a, a s ohľadom na odborárske práva mohli aplikovať potom chcem ešte povedať, že napríklad e, proces e, reštitúcie pôdy v kombi nebude ľahký, nebude prebiehať ľahko, pretože ide jednoducho o to, že tým ľuďom bola odňatá ich vlastná pôda zo zbraňou v ruke a e, rolníci majú túto pôdu dostať späť. My by sme tu nemali diskutovať o tom, či to bolo hektár viac alebo menej, ktoré sa vrátil, ale ide jednoducho o politickú vôľu vlády, aby sa tá pôda odňala tým, ktorým nepatrí a vrátila sa e, tým malým rolníkom. Pokiaľ by Eh, Európsky parlament chcel vymenovať eh, skupinu expertov práve špeciálne pre túto otázku reštitúcii pôdy. Keď by ste sa chceli zaoberať podporou obetí, možno ešte v rámci kolektívneho odškodnenia eh, a tak ďalej, tak nájdete u nás všetky dvere otvorené. My urobíme všetko preto, aby tento zákon sa a aby tento zákon nestroskotal, pretože to by znamenalo takisto veľký zásah negatívny do našej spoločnosti. Za ďalšie, dovolte mi povedať, že všetko to, o čom sme diskutovali v rámci e, ľudských práv, toto nemôžeme oddeliť od od toho systému OSN pre ľudské práva. Kolumbia bude mať v rámci celosvetového procesu rešpektovania ľudských práv podať správu. Je to verejný proces, v rámci ktorého všetky vlády musia a môžu ukázať, čo urobili e, v oblasti rešpektovania ľudských práv a čo sa im nepodarilo. Takže to bude aj verejne prístupné, všetko je k dispozícii e, písomne a my dúfame, že Európsky parlament bude tento proces sprevádzať a to nie len v Kolumbii, ale aj v mnohých ďalších krajinách sveta. Môžem vám takisto povedať, že v oblasti ľudských práv máme alebo teraz chceme zvolať medzinárodnú konferenciu pre, e, na december tohto roku a budú sa vám podielať ďalšie grémia, komúny, mesta, provincie, prokuratúra a tak ďalej a ďalšie, a aj ďalšie organizácie z občianskej spoločnosti, aktivisti v oblasti ľudských práv, odborári, um, organizácie rolníkov, organizácie žien a tak ďalej a tak ďalej. celé. A v rámci toho celého spolupracujeme s Vysokým komisárom pre ľudské práva OSN a aj s ďalšími. My samozrejme pracujeme a spolupracujeme a sme súčinní, pretože chceme sa posunúť ďalej v oblasti ochrany ľudských práv a e, to, čo chceme urobiť e, a čo musíme povedať, e, my tu nerobíme v krajine, kde vládne mier, my stále bojujeme s ozbrojenými, s, ozbrojenými skupinami. Každý deň sú nejaké násilné činy. To treba zohľadniť. Pán predseda Žeraby, re, rečník, ukončil svoj prejav. Pán rečník, áno, dnes napríklad eh, sa bolo zavraždených 5 eh, vojakov a policajtov, 5 um, ehm, pracovníkov uh, spoločnosti ťažiacej ropu bolo zajatých. Takže my sa musíme snažiť nielen o dodržovanie ľudských práv, ale pre všetkým o nastolenie mieru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz otázka pána Žadoa ohľadom toxických záležitostí to sú dve rôzne veci, podľa mňa. Na jednej strane máme všetko, čo sa dohodlo v súvislosti s finančnými službami a potom na druhej strane máme e, reguláciu a úpravu finančných produktov v Európe, čo je kompetencií Michela Barniera. To, čo sa zaručuje v dohode o voľnom obchode, je, že tieto produkty prichádzajú k nám z Latinskej Ameriky a platia pre nich e, rovnaké pravidla v Európe ako e, pre finančné produkty pochádzajúce z Európy. Takže to e, nám prípada ako adekvátne riešenie. Ak tam bude nejaký problém, tak tam bude problém s právnymi predpismi v Európe a nie s produktmi v Latinskej Amerike, ktoré musia plniť e, požiadavky Európy. Pokiaľ ide o úlohu malých a stredných podnikov v obchode, to nie je jednoduchá kapitola, ale je isté, že malé a stredné podniky budú mať šancu len vtedy, ak bude existovať stabilné právne prostredie. A to presne robí e, dohoda o voľnom obchode. Ak malý alebo stredný podnik chce mať eh, šancu, mm, nielen v susedných krajinách, ale aj vo vzdialenejších krajinách, tak potrebujete stabilný rámec, eh, istý rámec a takáto dohoda o voľnom obchode by niečo také priniesla pre peruánske a kolumbijské malé stredné podniky v Európe. Pani Eliza navrhuje, aby sa znova rokovalo o zmluve. Mohol by som odpovedať alegoricky. Mohlo by sa stať, že teoreticky, teda keď sme znova e, prerokovať dohodu, kým budeme mať znova novú dohodu, tak ekonomická situácia sa opäť e, zmení. Jasné, že dohoda o voľnom obchode platí e, obmedzený čas, niekoľko desaťročí. Nemôžete každý pár rokov znova prerokovať takúto dohodu. A ani neviem, do akej miery by ekonomická kríza mohla ovplyvniť e, túto dohodu z pohľadu Latinskej Ameriky. pokiaľ ide o vývozy do Európy, nevidím, ako tam e, môže vplývať ekonomická kríza teraz. E, nehovoríme o nejakej hlbokej kríze, hovoríme o miernej recesii a e, predsa potrebujeme jesť každý deň. Pani Salafranka, prečo, pán Salafranka, prečo to trvá dva roky? To je naozaj zaujímavá otázka. A nevzťahuje sa to iba na túto dohodu, ale máme takéto obdobie pre všetky dohody o voľnom obchode. A možno je to príliš dlhé obdobie, možno by parlament mohol porozmýšľať ako sa to dá zmeniť. Keď uzatvárate dohodu, tak e, tá dohoda musí byť e, správna po právnej stránke a to je veľmi veľa práce. To, čo vychádza z rokovaní, nie je úplne konsolidovaný text. Je tam niekoľko odsekov, ktoré treba prepracovať rovnaké typy ustanovení musia byť vo všetkých kapitolách rovnako naformulované, takže to je naozaj dosť veľa práce. No ale potom e, to musí byť preložené do 23 jazykov, oficiálnych jazykov Európskej únie. E, takáto dohoda má často 1000 až 2000 strán. Keď treba takýto objem e, preložiť do 23 jazykov, to trvá celé mesiace. Možno si párame myslí, že e, nie je vhodné e, začať ratifikačný proces bez všetkých jazykových verzií. Veľká časť e, takejto dohody je naozaj taktická záležitosť alebo technická záležitosť, ktorú nikto nikdy nečíta. Sú to veci, ktoré colné orgány musia dodržiavať. Budete to vyčítať? Ja nepíšem nič, ale to sú naozaj veľmi e, technické veci a týkajú sa naozaj iba colných orgánov. E, samozrejme, sú potrebné v primeranom čase a e, colné orgány ich musia uplatňovať, ale pre vás to nie je dôležité z politického hľadiska, pretože tieto technické aspekty dohody nemenia nič na politickej dohode. Komisia by možno mala porozmýšľať, ako zmierniť celý tento e, celý e, prekladový proces, pretože ten trvá strašne veľa. E, strašne dlho. Kde sú špioni? Pozrime sa. Overili sme si to s našimi spravodajskými službami. a príslušná služba, ktorá sa volá DAS. Takže jeden na najvyššej úrovni, e, dvaja na nižšej a 40 na najnižšej úrovni sú vyšetrovaní. Určite ide o oddelenie bezpečnosti, je to akési spravodajské oddelenie a jediné, čo hovorí úrad OSN, je, že sú správy o špionoch, ale neboli potvrdené ale dôležitá informácia je, že príslušná služba bola zatvorená. A najvyšší zodpovedný e, je vo vezení, dvaja išli e, do exilu a štyroch momentálne vyšetrujú. To znamená, že to poukazuje na to, že sa niečo deje. DAS je Departamento Administrativo Siguritat. Takže je to akási spravodajská služba, ktorú zatvorili. To neviem, či vám táto informácia pomohla. Teraz je tu Pari David eh, z EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým účastníkom za veľmi motivujúce, užitočné popoludnie, ktoré nám pomôže dospieť k záveru. A myslím si, že v budúcnosti sa uskutočnia ďalšie dve vypočutia podobné tomuto a to bude veľmi užitočné a som si istý, že EPP bude pozvaná a naši kolegovia sa teda nebudú musieť spoliať iba na informácie z druhej ruky, ale dostanú informácie priamo z prvej ruky. Ja som bol v týchto dvoch krajinách niekoľko raz, posledné mesiace viem, čo sa tam deje priamo v teréne. Dnes sme síce nespomínali, ale inde sa e, spomínalo, že kolegovia ľutujú, že viaceré krajiny nie sú zahrnuté do tejto dohody. Chcel by som pripomenúť kolegom e, jednu záležitosť. Ekvador a Bolívia hlasovali e, v valnom zhromaždení OSN o Syrii. Boli to krajiny tiež patriace medzi amtské krajiny. Takže, pán komisár, pokiaľ ide o odpoveď Ekvadoru z decembra, majte na pamäti aj tento politický aspekt. To je dôležité. Pokiaľ ide o to, čo povedal predstaviteľ MOP, Našou e, najväčšou obavou sú odborové práva, sociálne práva a práva e, pracujúcich. A mám tu aj e-mail od organizácie Human Rights Watch. Môžem vám poslať e, tento list je to veľmi dôveryhodná informácia, e, ich organizácia a naozaj môžete si prečítať, čo tam píšu o porušovaní ľudských práv v týchto krajinách. E, takisto sa môžete pozrieť na dohovory MOP. Pokiaľ ide o ETUK, o teda odborovú organizáciu, zastrešujúcu všetky odborové organizácie, je tu veľký rozpor sú verejné odbory a sú aj odbory v súkromnom sektore. O tých dostávam informácie každý deň, ale čo záväzky viceprezidentov? Títo viceprezidenti pochádzajú z odlišného politického spektra. E, zmluva o voľnom obchode môže poskytnúť páky na e, plnenie nových ustanovení dohodnutých s vašimi krajinami. A spomínali ste aj demokraciu a trvalo utržiteľný rozvoj. Tie sú mimoriadne dôležité pre občianskú spoločnosť a treba ich monitorovať. Alejandra Rodriguez eh, takisto hovorila o občianskej spoločnosti a mimovládnych organizáciách a o ich schopnosti sledovať, čo sa deje v spoločnosti a schopnosti eh, prekladať správy o nedostatkoch. A pán de Chucht, pokiaľ ide o vzájomné prínosy obchodu a zamestnanosti, eh, musím povedať, že podľa štúdií e, HDP bude 0,7 a 1,4 ročne v týchto krajinách. Treba si jednoducho prečítať príslušné dokumenty. Nakoniec to bude politické rozhodnutie a EPP tu bude môcť prevziať na svoje plecia svoju zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne, toto je koniec veľmi dlhej výmeny názorov. A som zvedavý, koľko parametrov na svete by vedel zorganizovať takúto rozsiahlu a otvorenú diskusiu so zástupcami tretich krajín. A mám taký pocit, že v tomto sa nám nikto nevyrovná a som naozaj veľmi hrdý na to, že som členom tohto parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. caracteriza, Tenerife e proposta alla vincitrice Anna Pastori. Two minutes. Two minutes plot. For logistical reasons. Dvojminútová pauza teraz bude nasledovať dvojminútová prestávka z logistických dôvodov. Takže usadte sa prosím vás a pripravte na ďalší bod rokovania.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 less than 2%. Crucial and important for cheese. Let's resume. Začneme znova pracovať. Ide o bod 13. Je to postup ktorom máme vysloviť eh, súhlas. Ide o dodatkový protokol k Eurostredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Izraelom a o dohode medzi ES a Izraelom o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov. Tento protokol je známy ako ACAA. Tento výbor minulý rok rozhodol o tom, že overí konzistentnosť obchodných dohôd s celkovými externými aktivitami Európskej únie voči Izraelu. Rozhodne sa požiada výbor AFED, teda e, výbor pre zahraničné veci o stanoviskoch tejto veci. A takisto sme požiadali komisiu, aby prišla na toto zasadnutie a reagovala takisto. Otázkou je, či táto dohoda, ktorá zlepšuje vzťahy medzi Izraelom a EÚ, konzistentná e, so zahraničnou politikou únie, pokiaľ ide o Izrael? Toto je tá otázka, na ktorú musíme dostať odpovede skôr, než budeme hlasovať o súhlase. AFED zatiaľ neprišiel so svojím stanoviskom. E, čo skoro však ho budú mať hotové. A komisár de Chucht e, bude s nami hovoriť mene komisie o tej istej záležitosti. Keďže som spravodajcom, hoci ex officio spravodajca v tejto dohode, poznám podrobnosti e, tejto dohody. Táto otázka konzistentnosti bola riešená komisiou a chceli by sme vedieť, či sa komisia domnieva, že zintenzívnenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Izraelom nenarúša stanovisko Izraela, pokiaľ ide o mierové dohody, o pásmo Gaza a ako budú týmto protokolom e, dotknuté vzťahy e, medzi e, Palestínou a Izraelom? Toto je otázka, ktorú chceme položiť pánovi komisárovi de Chuchtavi a potom ju môžeme ďalej riešiť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. OSN a Izrael sú dôležitými partnermi, naše vzťahy sú bohaté a sme ochotní rozvíjať vzťahy v rámci asociačných dohod medzi EÚ a Izraelom a v rámci akčného plánu pre susedskú politiku, ktorý bol spoločne prijatý v roku 2005. Nie je to nejaký proces, ktorý začal teraz. Nie treba sa vrátiť naspäť o 10 rokov na stretnutie Euromedu v Tolede. Vtedy sa prijal akčný plán na uľahčenie obchodu. Potom sa v Palerme stretli e, ministri pre obchod krajín Euromedu a riešili sa aj e, otázky technickej konformity a regulačné postupy. Izrael je jedna krajina v regióne, ktorá eh, chce dosiahnuť úroveň EÚ v oblastiach, ktoré sú vedené v protokole. Momentálne skúmame možnosti urýchlenia eh, rokovaní pre takúto dohodu, aká s Tuniskom. V rámci susedskej politiky EÚ a Izrael eh, prijali záväzok urýchliť rokovania o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov, e, teda tzv. AKA. O rokov neskôr, v roku 2010, rada podpísala dohodu AKA. Chcel by som znova uviezť, že máme e, ambíciu podpísať dohodu AKA s viacerými krajinami e, na juh od Európskej únie, napríklad s Jordánskom, Marokom a Tuniskom. Izrael nebude privilegovaná krajina v rámci takejto dohody, ale chceli by sme uzavrieť takúto dohodu aj s inými krajinami v danom regióne. Diskusie o možnom e, zlepšení a zintenzívnení vzťahov e, začala iba v roku 2005, keď už začali rokovania dohode AKA. Záväzok o dohode aká začal teda skôr než v roku 2005. A takýto záväzok e, je nezávislý od diskusí o samotnej dohode. V roku 2009 Európska únia navrhla, aby súčasne našý dokument stal našim referenčným dokumentom. Tento prístup e, sa prísne uplatňoval a v rámci akčného plánu z roku 2005, e, vrátane protokolu AKA, sme pokračovali e, v našej práci. Teraz musím vysvetliť, čo je AKA. Vy samozrejme viete, čo je AKA, napriek tomu to chcem zopakovať. Je to obchodná dohoda, ktorá sa snaží obmedziť e, technické bariéry obchodu v oblasti priemyselných výrobkov. Dohodli sme sa, že izraelské farmaceutické produkty sa budú vyrábať podľa rovnakých noriem, e, ktoré platia v Európskej únii a budeme uznávať tieto výrobky v Európskej únii. V e, praxi dohoda, aká umožňuje, aby všetky výrobky e, vyrobené podľa týchto noriem a predpisov vstúpili na trh Európskej únie bez dodatočných testov. To nám ušetrí nejaké náklady a európsky spotrebitelia budú e, môcť využívať e, cenovo zvýhodnené výrobky z Izraela. V súčasnosti e, je tu jeden sektor, keď hovoríme o dobrých praktikách a dobrých postupoch. A Izrael sa zúčastňuje práce E, súvisiacej s dohodou AKA. AKA je súčasťou asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom. Z pohľadu Európskej únie e, izraelské územie je územie, ktoré e, je chápané ako územie po roku 1967, aká nejako nemení e, toto vnímanie územie Izraela. Okrem e, spolupráce na legislatívnom fronte očakávame, že komisia bude v stave, aby vám predložila návrh schémy pre verejné obstarávania do konca marca E, takisto chceme prísť nástrojom na riešenie e, sporov v rámci e, VTO. Ak to bude potrebné, aby sme chránili záujmy našich obchodných partnerov, v prvej polovici tohto roku by sme vám takisto mali predložiť návrhy týkajúce sa finančnej zodpovednosti a riešenia sporov, tak aby Európska únia bola dôveryhodnejším partnerom investičnej oblasti. Ja sa teším na ďalšiu e, spoluprácu na príprave obchodných e, e, dokumentoch a dohodách a teším sa na rozpravu o dohode a dodatkovom protokole s Izraelom. Viacero ľudí sa hlásilo o slovo a máme veľmi málo času takže musím zapnúť hodinky a každému rečníkovi a dávam dve minúty. Začneme Luciou Andrikiene, ktorá je tieňovou spravodajkyňou pre túto správu z EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela uvítať pokrok, ktorý sme dosiahli pri diskutovaní o dohode AKA Chcela by som opäť zdôrazniť, že je to dohoda e, týkajúca sa všeobecne prijatých noriem o uľahčujúcich obchod e, v oblasti farmaceutických výrobkov kým sme e, zadržiavali dohodu AKA, tak sme poškodzovali naše e, vlastné farmaceutické spoločnosti a spôsobovali dodatočné e, náklady pre naše zdravotnícke systémy a pre našich občanov. Veronique de Kaiser, ktorá je tiež spravdajkňou tejto otázke, hovorí aj o potrebe priebežnej správy a chcem sa opýtať e, komisára, keby sa znova robila, e, robilo hodnotenie e, zhody, ako by to opäť pozdržalo uzavretie dohody AK. Nakoniec by som chcela opäť zdôrazniť, že táto dohoda je predovšetkým o aproximácii legislatívy Izraelu, e, legislatíve EÚ a o výmene e, lekárskych výrobkov a farmaceutických výrobkov a preto by som chcela vyzvať kolegov, aby nerozmýšľali príliš dlho o tejto téme a aby odsúhlasili e, dohodu čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Mohli by ste sa zamerať naozaj na to, kvôli čomu sme tu, aby ste sa nevenovali iným veciam. Máme tu komisára, tak prosím vás, venujme sa naozaj iba dodatkovému protokolu a dohode AK. Nebudeme sa teraz zapájať do vašej uh, diskusie. Teraz Maríša Tie zo skupiny ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem. Pán komisár, ja môžem byť veľmi krátka, kratšie ako dve minúty. Naša skupina by sa vidieť nejaký časový harmonogram pre dohodu AKA a dodatkový protokol. A chcem iba povedať, že my to nevnímame v kontexte ľudských práv, pretože podľa nás sú síce ľudské práva mimoriadne dôležité, ale mali by sme ich riešiť v inom kontexte, ale mali by sme sa už pohnúť pred. dobré. Máme e, kalendár Inés Ivavere, EPP. E Áno, vážení kolegovia, je očividné, že občania EÚ môžu ťažiť z tejto dohody. Vlastne už aj ťažia e, z tejto dohody, pretože Izrael ako prejav dobrej vôle súhlasil, že budeme plniť svoje bilaterálne záväzky Európsky pacienti e, budú ťažiť z nižších nákladov, rýchlejšieho prístupu k lekárskym výrobkom, e, pretože už nebude treba robiť posudzovanie zhody. A takisto e, vývozcovia budú ťažiť z toho, že budú mať rýchlejší prístup k trhom, bude tu menší protekcionizmus No a nakoniec aj európske orgány budú ťažiť z toho, že e, ušetria čas na posudzovanie zhody e, a uznávanie priemyselných e, výrobkov. Táto dohoda je vlastne súčasťou susedskej politiky a plánu, ktorý bol odštartovaný Lisabonským procesom. Eh, chcela by som zdôrazniť, že túto dohodu netreba politizovať a takisto ju netreba spájať s inými témami. Mali by sme eh, uznať eh, jej pozitívny ekonomický účinok na oboch stranách a Mali by sme dať tejto dohode zelené svetlo a už by sme ju nemali ďalej zdržiavať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz Sara Latford Alde. Nie je to síce členka tohto výboru, ale víta v tomto výbore. Ďakujem veľmi pekne, že ste mi umožnili e, hovoriť o tejto téme. E, takisto som veľmi rada, že sa robí pokrok, pretože e, podľa mňa je to už takmer dva roky, čo e, sme menovali prvého spravodajcu. A možno sme tu aj prelomili rekord, pokiaľ ide o pomalosť ratifikácie tejto dohody. Parlament sa môže rozhodnúť, či schváli alebo neschváli túto dohodu. Ja si myslím, že by sme mali schváliť túto dohodu, ale bolo by veľmi nedemokratické, keby sa e, táto otázka nedostala do pléna e, po dvoch rokoch. Treba už naozaj urýchliť sa tento proces. Po druhé, tak ako ostatní, a ja si myslím, že táto dohoda bude mať praktické výhody pre európskych spotrebiteľov, ale aj pre európskych vývozcov do Izraela. Čo teda sa nám nemôže páčiť na dohode, e, ktorá zníži byrokraciu a pomalosť pri rokovaniach. A takisto ako komisia spomenula, možno e, toto bude taká prvá dohoda, ktorá vytýči cestu aj ostatným dohodám, či už to bude e, s Marokom alebo e, s Tuniskom alebo s kýmkoľvek iným. Bude veľmi dôležité, ako odsúhlasíme túto zmluvu, pretože to vyšle signál aj ostatným krajinám. A takisto sme sa dohodli o polnohospodárstve a rybolove a tak ako povedala e, kolegyňa, áno, trápia nás ľudské práva, ale e, obchod treba vnímať z technického pohľadu a e, ľudské práva treba riešiť v politickom dialogu a treba to riešiť ešte ušom dialogu tým, že ich budeme pevne objímať pri riešení otázky ľudských práv. poriadku. Takže my sme tu, aby sme riešili e, otázku politickej koherentnosti a nie e, ekonomických výhod dohody. To príde neskôr. My sme tu na to, aby sme hovorili z politického pohľadu, nie z obchodného pohľadu e, túto záležitosť. Alde, ďakujem veľmi pekne. Ak toto je témou diskusie, tak je veľmi e, ťažké uveriť e, tomu, že hlasovanie o dohode, aké nebude mať politické dôsledky, e, bude to mať obrovskú pridanú hodnotu pre obchod, ale politicky tam bude vplyv. A je tam veľmi jasný signál z politického hľadiska, ktorý vyšleme do regiónu nielen Izraelu, ale aj susedným krajinám takisto musia vidieť našu konzistentnosť e, v práci musia vidieť, že medzi obchodnou politikou a ostatnými politikami e, sa snažíme dodržiavať konzistentnosť. V porovnaní so situáciou pred rokom alebo pred dvoma rokmi sa situácia pozitívne zmenila. Alebo teda musíme sa pozrieť na to, či naozaj sa e, pozitívne zmenila. Došlo k pokroku pokiaľ ide o mierový proces. Teraz nemá zmysel opakovať požiadavku Európskej únie voči Izraelu. Ak toto je tá téma, ktorú sa musíme zaoberať, tak si myslím, že by sme najprv mali počkať na stanovisko AFETu. Neviem, či sa už hlasovalo o tomto stanovisku. Myslím si, že už uh, sa pripravuje a keď sa ešte o ňom nehlasovalo, tak musíme byť konzistentní aj s výborom AFED. A po druhé, a moje stanovisko je také, že by bolo naivné myslieť si, že je to iba obchodná záležitosť bez politických dôsledkov. Ďakujem pekne. Veronik de Kaiser. Nie je síce členkou tohto výboru, ale členkou AFETu. Takže by nás mohla informovať o tom, ako to vyzerá v AFETe. Veronik? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, eh, mali sme eh, úvodnú výmenu názorov k tomuto stanovisku a je k dispozícii dokument a žiadosť o právne stanovisko, ktorú sme vyslali, ale zatiaľ sme ešte nediskutovali o tom. Pokiaľ ide o tie otázky, ktoré sa tu už ozvali. A musím povedať, že som trošku prekvapená, že vo výbore pre obchod ľudia hovoria, že je to technická záležitosť, technická dohoda. Každý, e, kto má radosť z toho, že naše aky boli prijaté v iných krajinách, podľa mňa zaujal správne stanovisko. To je aj moje stanovisko a je to vynikajúce stanovisko. Lisabonská zmluva, alebo ten text, ktorý sme odsúhlasili tu v tomto parlamente, nás predsa nemôže postaviť mimo tých technických aspektov. To sme už povedali veľa raz. V rámci novej susedskej politiky žiadame viac za viac, čo znamená, že budeme mať sankcie a pokuty, ale tie krajiny, ktoré chcú mať viac, viac, musia dať viac. A to sa týka aj ľudských práv. A je to napísané čierne na bielom. Toto sme uvádzali aj prechádzajúcich uznesenia. Ľudia mi hovoria, že e, iba snívam o niečom takom, ale nesnívam. Tak toto musí byť. A pokiaľ je o tú otázku konsistentnosti, na jednej strane e, môžeme povedať, že toto je obchod, toto sú technické záležitosti a na druhej strane zase spravíme, že budeme mať politický dialog o ľudských právach. No a posledná vec, čo chcem povedať, je, že na e, Rade Európskej únie, e, pardon, na zasadnutí Európskej rady a Izraelu. E, Európska únia jasne vyjadrila určité požiadavky na Izrael. Tie sa týkali e, osad, e, blokady Gázy, vzťahov medzi Izraelmi, Izraelom a Palestínou. A videla som, že tu došlo k zhoršeniu situácie. Ak nedosiahneme nič týmto dialogom, tak ako môžeme riešiť tieto veci? A preto odmietam od tieto dve veci od seba. Ospravedlňujem sa, pán predseda, a ďakujem pekne, že ste mi dali slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, keď počujem, že kolegovia z EPP útočia Ivan proti e, tejto kampanii e, keď hovoria o dostupnosti týchto liekoch, o cenách a budeme ich podporovať do budúcnosti, ale buďme úprimní. Nehovoríme o technickom posilnení našich vzťahov. My ich pozdvihujeme v politickom slova zmysle. Vieme, o čo tu ide e, v politickom e, zmysle. Počula som, ako pani Eštonová sa veľmi jasne viedrila ohľadom kolonizačnej stratégii. Hovorila, že ide o porušenie medzinárodného práva a že je to problém. A ak by sme urobili politickú analýzu v Európskej únii, potom by sme mali vyslať politický signál a, e, to odmraziť e, e, a zmraziť dohodu aká teraz David Martin. Ďakujem, pán predseda. Moja úloha je podstatne jednoduchšia po troch predrečníkoch. Myslím si, že to nie je nepolitická e, e, záležitosť. To bude e, veľmi prospešné pre Izrael, pretože veľa investoval do farmaceutického priemyslu. A pokiaľ bude kolektívne trestať gazu a zneužívať práva palestinských detí a pokiaľ bude kradnúť pozemky palestinských E, polnospodárov. Ako môžeme hovoriť, že sme spoločenstvom hodnot a e, dodržujeme tieto hodnoty a podpisujeme dohodu aká? Neviem, prečo v prípade Izraelu e, ľudia dávajú bokom racionálne myslenie, ale nie je možné všetko to odhodiť, pretože ide o Izrael, pretože za súčasných podmienok toto je nepriateľná dohoda. Ďakujem pekne, pán e, e, komisár, pán e, predseda. Keď hovoríme o koherentnej politike, nemôžem, teda úplne súhlasím s tým, čo povedal David Martin. Aj David, aj Helmut sme boli v Gaze v júli tohto minulého roku. Sme sa rozprávali s agentúrou OSN pre utečencov hovorili nám, že je to obligálna krajina. 45% na nezamestnanosť, 25-9% polnohospodárskej pôdy spadajú pod e, e, e vojenský zakaz. Boli sme v nemocnici v Šifa a boli sme s ministrom zdravotníctva. Povedal nám, že 500 pacientov e, zomrelo počas ostatných 5 rokov, pretože chýbali im lieky proti rakovine hovoril, že museli odkladať e, e, e, chirurgické zákroky, pretože chýbali napríklad gum, gumené rukavice, pretože neprešli izraelskou blokádou. Videli sme radio, zariadenie na radioterapiu, ktoré darovalo Unia, ktoré sa nevyužíva, pretože Izrael neumožňuje pricestovať technikom. Videli sme budovy, ktoré nie sú dokončené pretože chýbajú stavebné materiály. Možno, že e, e, e, sú tu nejaké prepoklady, ale vojna proti palestínčanom pokračuje a nie je možné v situácii, keď to všetci pozorujú po celom svete, nemôžeme zdôvodniť svoju obchodnú politiku že hodíme, e, dáme to bokom, že je to dobre pre obchod, je to dobre pre Izrael a Európania dostanú lacnejšie lieky. Je pravda, že e, sa utlačajú palestinčania a o tom hovorila Katie Ashtonová. Povedala, že izraelské e, osady sú nezákonné. Musíme konať konzistentné a iba o to žiadam a žiadam, aby ste zatiaľ pozostavili napredovanie, kým Izrael sa nie Mm, si nezmení svoje postoje, bude, nebude hľadať e, e, mier z Palestíny. Johannes Katolidis, ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne, podľa môjho názoru, dohoda AKA, o ktorej dnes rokujeme, nie je ani politická, ani nie technická, technické zhodnotenie vzťahov s Izraelom. Komisár de Gucht jasne povedal, že táto dohoda aktualizuje e, e, súčasný vzťah a nie pozdvihuje ho. Ide o partnerstvo v rámci e, e, Stredomoria a všetci účastníci bez ohľadu na politické kritéria e, boli požiadané, aby vylepšili asociačnú dohodu na základe protokolov, ktoré sú obdobné tomuto protokolu. Áno, chceme mať viac za viac ale v každom prípade, pokiaľ by sme sa mali rozhodnúť, alebo rozhodnúť, že nebudeme chcieť e, e, využívať svoj vplyv na Blízkom východe, potom e, nebudeme schváľovať túto dohodu. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, Obávam sa e, stále viac, že výbor INTA e, sa e, necháva nie s politickými úvahami. Chápem význam týchto politických úvah, ale kladiem si otázku, či treba to nastolovať na tomto mieste. Hovoríme o podpore pracovných miest, obchodu a zaujímavá váš názor, akým spôsobom so e, e, vám to e, bráni dosahovať cieľe v oblasti ľudských práv, diskriminácia a podobne. Som bol vždy kritickým priateľom Izraela a chápem záležitosti, ako sú osady, blokády, ale myslím si, že na výbore netreba nastolovať tieto otázky ja chápem dohodu aká, ktorú podporujeme, že zabezpečí lacnejšie lieky, pretože Izrael je veľkým výrobcom farmaceutických e, produktov. E, to znamená, že mnohí chudobnejší e, európske občania dostanú z toho prospech. Taktiež chápem, že izraelský parlament, teda Kneset, už schválil túto zákonodárnu normu a bolo by nepekne, keby aj my sme neurobili svoj, svoju časť a nedobehli, mm, nevyrovnali sa s Izraelom. Obávam sa, že e, dochádza k únosu obchodných záležitostí a zneužíva sa to na politické účely. Ďakujem. Pavel Zelievský, EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že aká je uh, technická zmluva, ktorá zohľadňuje situáciu na Blízkom východe v Izraeli a má veľmi silný politický kontext. To je pre každého, myslím si, veľmi jednoznačné. A hovorím toho si myslím, že návrh vytvoriť z aká taký mechanizmus na izraelskú vládu um, že my, my si myslíme, že toto je e, veľmi nereálny názor, že pokiaľ by chcela Európska únia zohrávať e, takú určitú úlohu v tomto procese, tak musí, procese, tak musí predstaviť veľký plán. A e, v podstate nemá takto politické možnosti a, a vytvorenie AK nepredstavuje riešenie problému, skôr vytvára problémy. Myslím si, že je dobre, že sa zaujímame o, toto, o túto agendu. Je pre nás dôležité, aby sa táto dohoda zratifikovala parlamentom a ale napriek tomu e, to neznamená, že že e, príspeje veľmi e, k pozitívnemu, pozitívnemu vývoju, tak v Izraeli, ako aj e, v tomto celom prostredí. Myslím si, že keď niekto blokuje AK, tak to je možno dobré pre pocit, ak sú nepriatelia. Ale ten problém sa nevrieši. len toto je jednoducho cesta, ktorou by sme nemali ísť a nie je schodná na to, aby sme ten problém vyriešili. Thank you. And finally... Ďakujem veľmi pekne. A teraz Hans Schulz Gue. Ďakujem, pán predseda. Áno, ďakujem, pán predseda. Stavím sa byť stručný, ale myslím si, že je to principiálna otázka, pretože eh, keď si zoberieme taký ten principiálny, eh, eh, také principiálne východisko korentnej politiky, no musíme sa tomu venovať. A samozrejme tá pozícia, ktorú majú aj iní členovia e, v tomto ohľade. Ja chcem len prispieť jedným aspektom. Nie len čo sa týka gazy, ale keď som bol na, v západnom Jordáne a videl som tam problematiku s vodou, tak si nemyslím, že pe, keď tu teraz budeme hovoriť o technických aspektoch dodávania liečiv, e, tak potom skutočné problémy, ktoré sa týkajú, týkajú množstva ľudí v Izraeli a v Palestíne, toto nemôžeme stratiť zo zretela a preto si myslím, že musíme byť veľmi prísni a my ako INTA musíme vidieť a dať túto otázku aj do politického kontextu a ne, nevenovať sa tomu len ako technické otázke ako takej, pretože toto je zásadné, e, toto je zásadná otázka a e, musíme to vidieť nielen ako technickú, ale ako technickú, e, politickú záležitosť. Vážený pán komisár, máte nejaké pripomienky alebo reakcie? Ďakujem. Pán predseda, myslím si, že otázky, e, ktoré sa týkajú technickej stránky, sú nespochybniteľné. Po operácii Cast LED v roku 2009 sa navrhlo, aby e, súčasný akčný plán zostoval referenčným dokumentom pre naše vzťahy um, bez toho, aby sme snažili posledniť naše vzťahy s Izraelom. A tento prístup sme striktne uplatňovali e, e, bilaterálne aktivity vychádzali z akčného plánu z roku 2005, vrátanie uzavretia protokolu AKA, takže po technickej stránke je to v poriadku, nespochybniteľné Avšak nejde iba o ridzotechnický problém. Je o záležitosť politického úsudku. A tento politický úsudok ponechám na úvahu a múdrosť parlamentu. Ako spravodajca by som mal uzavrieť túto diskusiu. Musím vám prezretiť, že som stále presvedčený, že je tu e, súlad medzi zahraničnou politikou únie a obchodnou dohodou. Ten, táto dohoda otvára trh s 500 miliónmi e, e, spotrebiteľov pre izraelský farmaceutický priemysel, ktorý je veľmi konkurencieschopný. O to tu ide. Je to z ekonomického hľadiska značné pozdvihnutie, ktoré prospeva Izraelu eh, v rámci eh, obchodných vzťahov s Úniou. Pre mňa je to jednoznačné. A to vysiela určitý signál smerom Izraelu a palestinčanom, aj susedným štátom eh, Izraela. To znamená, že sme zhovevaví voči situácii v Izraeli. Pokiaľ viem, vôbec nie sme zhovevaví pokiaľ ide e, o ekonomické obliehanie Gázy, nepodporujeme politiku e, e, Izraela v oblasti osad, takisto ani okupáciu alebo anexiu východného Izraelu alebo porušenie ľudských práv palestinčanov v Izraeli. Mám na mysli slobodu pohybu, právo na vlastnenie pozemkov, na právo žiť na svojom území. O to tu ide a, a otázka znie, či by sme mali byť konzistentní v obchodnej politike a zahraničnej politike únie. A preto sme požiadali komisiu, aby sa viedrila. E, počkáme na stanovisko výboru AFED a samozrejme aj v konečnom dôsledku aj my sa rozhodneme. Ako spravodajca z úradnej moci urobím tak, ako rozhodne výbor ale mám právo aj na vlastný názor. Tým uzatváram túto rozprávu. Mohli by ste mi povedať, kedy to plánujete posunúť na pléne? To je faktická poznámka. Kedy sa to dostane na, pléno, na plénum? Či už politických alebo iných. Vážená e, pani kolegyňa, poprosím vás. Ale informujte ma, prosím e, vás, bohužiaľ som ignorantná. Kedy sa o, to, o tom bude hlasovať v pléne? To je neuveriteľné. Hlasovanie v plene by sa malo konať v júni. Let's move to item 14. Bod 14. Obchodná dohoda o boji proti falsovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a viacerými ďalšími krajinami. Prvá výmena názorov s pánom komisárom a našim spravodajcom je David Martin. Ako viete, zajtra sa koná e, seminár venovaný práve tejto záležitosti. A preto by som chcel odporúčiť, aby sme ponechali vecnú tento vecný problém a spory v súvislosti s touto dohodou na zajtra a obmedzme sa dnes iba na procesnú stránku. Samozrejme, to nie je povinné, môžete eh, sa rozhodnúť inač. A teda po procesnej stránke, ak dovolíte. Ak dovolíte, pán predseda, prepáčte, že som vás vyrušil. Máme 10 minút na účely diskusie. Áno, tlmočníci možno, že zostanú ešte ďalších 10 minút, takže máme asi 20 minút. Aj keď e, je to 20 e, minút, pán predseda, domnievam sa, že táto téma je veľmi komplikovaná a neviem si predstaviť, že dokážeme sa všetci viedriť do 20 minút a dostaneme aj zodpovednú e, odpoveď zo strany pána komisára. A preto navrhujem, aby sme buď predlžili dnešné e, zasadnutie nie o 10, ale o viac minút, alebo aby sme to presunuli na zajtra na zasadnutie výboru INTA zajtra, lebo 20 minút určite nestačí na tak komplikovanú e, problematiku. Vypočujeme si názor koordinátorov. Kaspari, pán predseda, Myslím si, že už je neskoro, ale mali by sme využiť tento čas. Ak nebudem môcť pokračovať, prerušme sa, ale podľa mňa mali by sme spravodajcovi komisárovi slovo, lebo sú prítomní. Takže pán komisár de Gucht, aby ste mohli vystúpiť na túto tému. Máte slovo, ďakujem. Pán predseda. Vystúpim teraz, ale slúbim, že prídem na diskusiu aj zajtra. Nech to už bude kedykoľvek, ja sa uvoľním a prídem. Ak ste čítali noviny alebo sledovali diskusiu v in, na internete, e, e, nazdávate sa, že dohoda akta znamená koniec demokracie cenzuru internetu a obmedzenie prístupu e, e, k zdravotným pomockám a liekom v rozvojových krajinách. Napríklad včera večer v Tbilisi počas 4 e, hodín som dostal 179 e-mailových správ. A ja sledujem eh, túto eh, eh, rozprávu. Veľmi počurne, pozorne si počúvam občanov, ktorí vychádzajú na ulice a vyjadrujú znepokojenie v súvislosti s dohodou akta. A robia to viacerí občania vo viacerých európskych štátoch. Niekto z vás možno, že povie, že milión človek nemusí mať pravdu, ale v tejto záležitosti podľa mňa my ako politici sme zodpovední, aby sme vysvetlili určité nedorozumenia, aby sme nepočúvali, načúvali e, hlasu e, tlupu. Musíme povedať jasné fakty, aby sme mohli e, mať zmysluplný rozhovor s ľuďmi, ktorí majú obavy. Hovorím o tom, pretože predstava o tejto dohode ako o nočnej more nie je opodstatnená. Čiže chcem povedať ľuďom v Európe, že nie je to útok proti vašim slobodám, je to obrána vášho živobytia. Nie je to rok 1984, je to rok 2012. Akta neznamená e, prevládanie veľkého bratu, je to o tom, aby sme vyriešili hospodárske problémy v roku 2012 aj neskôr. A v roku 2012 máme e, dočinenie so skutočnými e, hospodárskymi problémami, ktoré treba riešiť. A dohoda akta je súčasťou riešenia, pretože budúcnosť Európy závisí od toho, ako Ponovom budeme definovať svoju úlohu v globálnom hospodárstve. Kreativita a inovácie sú našimi najvzácnejšími e, aktívami. Práva duševného vlastníctva nám umožňujú ich využiť na prospech e, hospodárskeho rastu a zamestnanosti a to nebude znamenať nič, keď tieto pravidla sa nebudú uplatňovať. Uvediem príklad. Som presvedčený, že e, viacerí, možno že väčšina z vás máte smartfóny pred sebou alebo a pravdepodobne takýto smartfón, ktorý kúpim v Bruseli, bol vyrobený v Číne, ale to je iba e, pol, menej ako polovica celého príbehu. Viac ako 50 hodnoty tohto výrobku sa vytvorilo v Európe e, navrhovateľmi, inžiniermi, dizajnermi. Schopnosť Nokia e, zabezpečiť e, e, hospodársky výnos závisí od e, zaistenia e, obchodných značkov, pat, e, značiek patentov a podobne. E, E, pokiaľ e, výsledky e, kreatívnych pracovníkov sa budú jednoducho kopírovať, stratia sa ich pracovné miesta a pracovné miesta ich kolegov. Na základe toho sme vytvorili komplexný systém, ktorý by mal chrániť práva duševného vlastníctva v Európe. Naznačili sme práva, ktoré sa dajú chrániť a, a akými prostriedkami sa to urobiť. Chcem zaručiť práva občanov na slobodu prejavu a ochranu údajov na strane eh, providerov týchto služieb. Európsky súdny dvor eh, je napokon eh, zastancom týchto záruk a, chle- a iba tento mesiac niektorý z nich potvrdil ohľadom pri svojom rozhodovaní o monitoringu internetu. Chceme rozšíriť prínosy tohto systému aj nad rámec našich hraníc. Akta predstavuje menší, ale významný prvý krok smerom k E, e, potieraniu e, celosvetového sektora falšovaniu. Podľa konzervatívnych odhadov ide o stratu 200 miliard eur. A tu nezohľadňujeme všetké kopírovania online alebo ďalšie predaje produktu napríklad v Číne akta je dohoda o, zabezpečení výkonu. To znamená, že sa nezapodieva to tým, čo je alebo e, nie je protiprávne a chceme zabezpečiť, aby to, čo je nezakonné, sa napravilo. Týka sa to e, občanskoprávnych, e, e, trestnoprávnych záležitostí, kontroly na hranicách a podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi 38 krajinami. Ctení poslanci, podľa, na základe vašich odporočení Eh, jedným z hlavných výdobytkov e- Európskej únie bolo zabezpečenie toho, že akta vychádza z európskeho systému, eh, využíva mm, eh, kľúčové ustanovenia smernice z roku 2004, regula nariadenia v celnej oblasti zamerané proti falšovaniu z roku 2003, smernicu o informačnej spoločnosti a smernicu o elektronickom obchodovaní. Títo smernici stanovujú hmotné práva ohľadom toho, čo je a čo nie je možné urobiť e, na účely ochrany práv duševného vlastníctva v Európe. V praxi to znamená, že Európa nebude musieť nič e, meniť v súčasnej legislatíve, aby zabezpečila súlad s akto. To znamená, že nebudeme mať žiadne zmeny v súčasnej rovnováhe e, práv a zaruk pre európskych občanov, ale po celom svete myšlenky sa budú lepšie chrániť. Akta rozširujú ochranu na oblasť, ktorá, dúfajme, bude základom ďalšieho rozšírenia, e, a k nej pristúpia ďalšie krajiny. Toľko stručne e, dohoda akta. Myslím si, že sú tu dôvody na to, aby sme túto dohodu dnes ratifikovali. Vzhľadom na verejnú diskusiu v tejto záležitosti viem, že treba niečo povedať aj o tom, čím akta nebude. Napriek tomu, čo ste možno, že počuli alebo čítali, akta nebude zabezpečovať cenzúru na internete. To znamená, že nebude e, požadovať monitoring e, mailových správ alebo e, aktivit ľudí pri spoločnom vzdelaní súborov. Nebude nutiť skúmať obsah notebookov bukov zo strany pracovníkov colnej správy a nebude obmedzovať obchodovanie generikami, generickými farmaceutikami E, a teda nebude braniť e, e, e, reagovať na problémy zdravotníctva. Myslím si, že na konci demokratických úvah dospiete k rovnakým záverom, ako som dospel ja, pretože moje závery vyplývajú z presného znenia dohody. Existujú viaceré obavy a som presvedčený, že budeme o nich hovoriť dnes a podrobnejšie na zajtrajšom seminárie, ale uvediem jeden príklad, ktorý je reprezentívny mm, pre tento zmetok, ktorý máme. Veľmi veľa sa hovorilo o otázke e, e, oznámenia údajov na internete. Častokrát sa tvrdí, že to bude znamenať, že súkromné spoločnosti budú sledovať jednotlivcov, ale ak, sa pozorne, e, ak si pozorne prečítame dohodu, zistíme, že je to iné. V akte sa uvádza, že v krajinách, ktoré sa pripoja, e, príslušné regulačné orgány budú e, musieť nutiť e, providerov, aby poskytli určité údaje, keď sa pokladá, že daný účet sa používa na porušenie legislatívy. Predstavme si, že naozaj nejaký účet sa použije na tento účely a nejaký štát to dá do vnútroštátnej legislatívy. Napríklad e, sa tvrdí, že určitý website získava zisk, e, že poskytuje prístup k televíznej sérii. A príslušné ustanovenie je v legislatíve e, príslušného štátu. To znamená, že producent môže požiadať súd príslušnej krajiny, aby oznámil totožnosť e, jednotlivca, ktorý údajne e, zarába na, na neschválenom šírení obsahu, ale majiteľ práva duševného vlastníctva bude musieť konať buď e, prostredníctvom súdnej systémy, alebo v rámci občanskoprávnej alebo trestnoprávnej právneho postupu. Takisto ako by sme urobili, aby nám ukradli, keby nám ukradli peňaženku. Nič sa neurobi napriek existujúcej legislatíve. Ale musíme pochopiť ešte jednu vec. Toto ustanovenie akta nie je dokonca ani právne záväzné. Medzinárodné zmluvy majú prednosť e, pred e, vnútroštátnou alebo európskou legislatívou, ale e, štáty, ktoré budú konať nejakým spôsobom, nemusia tak robiť. Toto v tejto, v, to, v tejto ustanovení akta mení našu schopnosť formulovať politiku, zmluva len e, poukazuje na to, čo niektoré štáty považujú za osvedčený postup. To znamená, že e, e, súdy, súdy budú, môžu požiadať providerovi, by poskytli určité údaje, napríklad pred 12 rokmi v smernici o elektronickom Eh, obchode eh, v článku 15 odsek 2 sme tak urobili a členské štáty to uplatňovali veľmi vyvaženie a primerenie. Prečo je to tak? Pretože európska legislatíva, ako som povedal, zabezpečuje určité poistky, ktoré chránia práva jednotlivcov a poskytovateľov internetových služieb. Iba tento mesiac Európsky súdny dvor eh, potvrdil takúto záruku v rozhodnutí Saman proti Verbok. Súd povedal, že poskytovateľ služieb ako Google môžu byť nutení, aby sledovali informácie, ktoré sa prenašajú cez ich siete, s tým, aby e, overovali prípadné porušenie práv. A toto rozhodnutie nám pripomína, že Európsky súdny dvor e, nás chráni. A k tomu sa ešte vrátim. Ale najprv niekoľko slov ohľadom toho, čo nás znepokojí v súvislosti s touto zmluvou, ale častokrát o tom otvorene nehovoríme. Myslím si, že by bolo asi správne povedať, že všetci tu prítomní poznajú niekoho, kto e, bez toho, aby to zaplatil, natiahol e, si nejakú pesničku, epizódu z televíznej série. Nemôžem to samozrejme podporiť. Viem, e, že niektorí ľudia sa na to dívajú inak, ale podľa mňa nie je rozdiel medzi tým, keď si e, e, zoberiete niekomu e, hmotné alebo nehmotné a to odradza ľudí od práce. Možno, že niekoho z vás znepokojí, že ľudia, ktorých poznáte, budú postihovaní a dostanú sa do väzenia, ale súčasná legislatíva je veľmi explicitné, pretože Dokonca aj e, keď ukradnete e, jablko, vás môže oznámiť na políciu, ale e, odškodné môže byť prisúdené súdom, ale nie je možné niekoho stíhať, pokiaľ táto aktivita sa nevykonáva komerčne. A preto dnes ľudia, ktorí majú zisk zo sajtov ako Mega Upload, sa dostali do pozornosti justičných orgánov a nie desiatky tisíc používateľov po celom svete, pretože to zodpoveda zdravému zmyslu a to sa podľa akty nezmení. To znamená, že ak máte nejaké pochybnosti niekde v pozadí, musím jasne povedať, že akta nebude kriminalizovať niečo, čo už bez tak nie je trestným činom. Tisícky e, predstaviteľov mládeže sa nedostanú pred súd. A záverom, pán predseda, ešte niekoľko slov ohľadom toho, že táto dohoda nie je demokratická akta nedeleguje žiadne pravomoci e, únie alebo štátov nejakému medzinárodnému e, výboru, ktorý sa nespoveda pred nikým. Členovia výboru sú predovšetkým zastupcovia vlád, vrátane vlád členských štátov. Po druhé, akékoľvek e, e, e návrhy vlády alebo komisie budú musieť prejsť ratifikačným procesom v súlade so zmluvami únie. To znamená, že vy aj parlamenty členských štátov sa zúčastnite rozhodovanie o tom. Proces e, e, vyrokovania tejto zmluvy bol tiež byrokratický. E, parlamenty boli plne informované počas celého procesu rokovania, odkedy, no, to zvlášť odkedy som vo funkcii, odkedy som sa ujal zodpovednosti, za túto vec som žiadal od všetkých vyjednávateľov, aby oznamovali priebeh Mali sme eh, podrobné eh, rozhovory na túto tému a vy, pani eh, poslanci, mali prístup ku všetkým dokumentom, aby ste mohli skúmať činnosť komisie. Môžem vás ubezpečiť, že všetky výhrady sa zohľadnili. Uvedem tri príklady. Poprvé, komisie zabezpečila znenie v, roku, v apríli 2010 po druhé, vypočuli sme si výhrady ohľadom základných práv a súkromia a e, zabezpečili, aby toto znenie nemenilo všetky existujúce e, e, zabezpeky s tým, že to musí zodpovedať európskej legislatíve, počnúť s kapitolou o ľudských právach, základných právach. A po tretie, sme zabezpečili ochranu generik patenty, ktoré umožňujú e, e, spoločnosťam e, chrániť svoje výdobytky, sú vylúčené z trestnoprávnej časti akta, sú súčasťou občanskoprávneho konania, ale tam je to fakultatívne. Okrem toho, v dohode je konkrétny odkaz na deklaráciu z dohy ohľadom verejného zdravia, ktorý chráni generika. Myslím si, že môžeme byť spokojní s výsledkami, ktoré sme spoločne dosiahli. A, e, takisto ako aj vyvolení zastupcovia a komisie. Cenní poslanci, vítam obrovský verejný záujem e, o akta. Je správne, že veľmi veľký počet ľudí sa zúčastňuje verejnej rozpravy, ale Občas ma e, e, e, sklamalo, že niektoré tvrdenie sa nezakladajú na pravde. Najmä je to znepokojúce, pretože takéto tvrdenie sa týkajú zásad liberálnej demokracie, slobody vyjadrenia a úlohy demokraticky volených inštitúcií. O to zvlášť ma to sklamalo, že niektorí z vás ste sa rozhodli slobodu, niektorí sa rozhodli slobodu internetu a útočili na web stránky parlamentu. Musíme e, e, sa chrániť proti skutočným hrozbám e, politickej slobode. Som právnik, som liberál a som zastanca ľudských práv, individuálnych slobod. ako spravodajca som prispel k Spinelevej správe a ku katalógii ľudských práv je to e, e, základom e, vyhlásenia Európskeho parlamentu o základných správach z roku 89 a to bolo inšpiráciou pre kapitolu Lisabonskej zmluvy o ľudských práv. Vyrokovať dohodu, ktorá by zásadným spôsobom poškodila takéto práva, pre mňa nepripada do úvahy. Podporujem znenie navrhnuté komisiu, ktoré schválila mm, rada i keď si uvedomujem, že to, čo poviem, vás nevšetkých uspokojí. A preto som odporučil svojim kolegom v komisii, aby sme e, predložili e, dohodu akta Európskemu súdnemu dvoru, ktorý by mal vysvetliť e, obavy ohľadom základných práv a slobod občanov a rozhodnutie by mala podporiť demokraticko otvorenú diskusiu o dohode akta, ktorú potrebujeme potrebujeme, pretože musíme e, trocha posunúť riešenie tejto záležitosti. Mnohí z vás si myslia, že ekonomické prínosy akta nestoje e, toho, e, čo sa okolo toho deje, ale musíme zabraniť braniť duševné práva, aby sme zabezpečili hospodársky rast. Ak nebudeme chrániť svoju hospodárskú budúcnosť, nikto iný to za nás neurobí. Vážny pán poslanec, tení poslanci, dôrazne vyzývam vás, aby ste sa priaznevo posúdili túto dohodu a som pripravený diskutovať s vami o detáloch. Ďakujem pekne. Thank you, Ďakujem, pán komisár. Je tu problém, pretože tlmočníci nás teraz opustia a buď uh, prerušíme našu diskusiu, budeme pokračovať neskôr, zajtra, alebo na inom zasadnutí, alebo budeme pokračovať po anglicky. Myslím si, že by nebolo e, e, spravodlivo, keby sme sa obmedzili iba na jeden jazyk. Ale poprosím e, pána spravodajcu, čo si, mi, povedal, čo si o tom myslí. Nechcel by som sa obmedziť iba na dve minúty. Chcel by som, aby ste mi poskytli dostatok času, aby som predložil stanovisko E, e, e, parlamentu, ale s pánom komisárom a ja o 9. vystupujem pred BBC. Možno, že neskôr o 9.30, keď sa tento program na BBC skončí, mohli by sme sa dohodnúť neskôr po hlasovaní, aby ste obidvaja boli prítomní. Je to samozrejme na vás, pán predseda, ale ja sa môžem uvoľniť od 9.30 do 12.30 zajtra ráno a rád to urobím. Mám niekoľko e, schôdzok, ale e, posuniem to. Takže po hlasovaní o 10. budeme pokračovať v tejto diskusii. Dohod dohodli sme sa? Ďakujem veľmi pekne. Yeah. It's good, no? <laughs> Huh? no, that's, that's okay.